and I kindly invite you to take your seats. Dámy a páni, dobrý deň. Vítam vás na popoludňajšom zasadnutí. Vítam vás všetkých a predovšetkým teda vítam dnes navštevníkov ALDE mládežníkov, kde sa nachádzate, ešte tu nie ste. Teda mladí návštevníci, ktorí by tu mali dnes popoludní s nami byť, kde sú? No nie sú tu. No musíme musieť počkať, pokým neprídu, či teda vôbec prídu. Je nejaká informácia, či prídu. Takže čo budeme robiť? Tak budeme pokračovať. A sprostredkovala by som informácie ohľadne výsledok stretnutia koordinátorov co včerajšku. Predovšetkým prijali sme teda program na marec pracovná skupina o otázkach práv detí, pokiaľ ide o no, Severskú komisiu, tá sa stretne v apríli a potom sa to vlastne dostane z rovu do výboru neskôršie. Takisto sme sa rozhodli, že nevydáme stanovisko, pokiaľ ide o rozpočet rozpočet a pokiaľ ide o absolutórium pre 2015, pretože nemáme naše vlastné rozpočtové okruhy ešte k dispozícii. A pokiaľ ide o sporné rozhodnutia, tak tam sme prijali rozhodnutie o viacerých otázkach a vlastne detaily budú prezentované v zápisnici tohto zasadnutia. A pokiaľ ide o ochranu detí, dvaja členovia výboru Jury, to znamená výbor pre právne záležitosti, sú prizvaní, aby sa zúčastnili na pracovnej skupine pre blaho detí a ja potom napíšem list Júri, výboru Júri, aby sme ich uistili, že náš výbor vždy teda pracuje na základe petícií, ktoré sme dostali a že my dodržiavame a rešpektujeme kompetencie ostatných legislatívnych výborov. Koordinátori sa takisto dohodli, že pripravia krátke uznesenie ohľadne ochrany detí s cieľom, aby to bolo prijaté vo výbore v marci, aby sa to predložilo na aprílovej plenárke. Pokiaľ ide o zistujúciu návštevu, tak tam sme sa rozhodli, že to oddialíme v to finálne rozhodnutie a rozhodli sme sa, že bude verejné vypočutie, pokiaľ ide o slobody občanov, pokiaľ ide o voľný pohyb osôb v rámci jednotného vnútorného trhu. A to je vlastne všetko. Takisto je tu možné dosledovanie iniciatívy Zastavte TTIP. Takisto sme sa rozhodli, že sa budeme zaoberať rozhodnutím Európskeho súdneho dvoru. Je to, je to otvorený súdny proces predtým, než vlastne urobíme, než urobíme nejaké ďalšie kroky, pokiaľ ide o prizvanie. Pokiaľ ide o ďalšie možné dosledovania petícií, pokiaľ ide o e, kontrakty a voľnú, voľný pohyb osôb, tak to sme oddialili do ďalšieho stretnutia a Podporili sme teda program verejného vypočutia ohľadne občianstva, ktorý sa bude konať 15. marca. Pokiaľ ide o zisťovaciu návštevu do Írska 17. až 19. mája tohto roku, súčasne vlastne iba jeden poslanec a jeden e, miestny člen z Írska vyjadril záujem na účasti na takejto misii lehota, pokiaľ ide o vyjadrenie vôle účastníca, zúčastníca na tejto misii, to je piatok 26. februára. Aktualizácia ohľadne protokolu. Späty to ste dostali k dispozícii v písomnej podobe a pokiaľ ide o žiadosť, aby sa uzatvorili konkrétne petície, tak to sa odročilo do budúceho zasadnutia a takisto, pokiaľ ide o požiadavku zo strany EPP a zelených, ale to je otázka pod bodom rôzne a to bolo odročené do ďalšieho zasadnutia. A teraz vidím, že vlastne sa znížil priemer vekový v tejto miestnosti a to teda výrazne vďaka tomu, že vstúpila do miestnosti skupina mladých návštevníkov. Ja vítam návštevníkov, ktorí reprezentujú ALDE, ktorí prišli medzi nás toto popoludnie. 20 mladých motivovaných ľudí, aspoň dúfam, z Bruselu, bude účastných na dnešnom zasadnutí a my sa skutočne veľmi tešíme, že vás máme medzi nami a tešíme sa, že ste prišli. Ďakujem. And I hope and I encourage colleagues. Dúfam teda a chcem, aby aj ostatní kolegovia sa s vami porozprávali, aby si vás vypočuli a aby sme si vypočuli váš názor, ako vnímate európske inštitúcie, tento parlament. A teraz k vám, mladí navštevníci, kľudne sa obráte na poslancov, ktorí sú tu a môžete sa vyjadriť veľmi kriticky prostredníctvom otázok a istotne dostanete na tieto otázky odpovede. Takže teraz môžeme prejsť k bodu číslo 13 na agende, čo je petícia číslo 927 2015 prekladajú Ilhan Kiučuk, ktorý je medzi nami. Je tu 85 podpisov o údajnom zneužití volebných práv v Bulharsku, kde sa zakázali využívanie iných jazyk, využívanie iných jazykov ako bulharský jazyk vo volebnej kampani. Pán Kiučuk, som rada, že vás môžem teraz požiadať, aby ste sa vyjadrili. Máte 5 minút. Ďakujem pekne, pani predsednička, drahí kolegovia. Dovolte mi, aby eh, som vám hovoril o, o takom o určitej udalosti, ktorý je totálnou skutočnosťou v mojej krajine. Ide o to, aby sme sa mohli vyjadrovať aj v inom jazyku ako v oficiálnom jazyku Bulharska, ktorým je Bulharčina. Už som spomínal tento problém dvakrát na plenárnom zasadnutí. E, máme tu aj dokument, na základe ktorého boli voči mne vyvodené postihy a bola mi udelená pokuta. O čo vlastne išlo 20. septembra 2014, keď prebiehala volebná kampaň pred legislatívnymi voľbami v Bulharsku? Som používal okrem oficiálneho jazyka, čiže bulharčiny, aj iný jazyk. V mojom rodnom jazyku som sa vyjadril, povedal som tiež v mojom rodnom jazyku, nielen v mojom rodnom jazyku. Príslušný orgán, príslušný úrad, išlo vtedy o e, guvernéra regiónu Varny vyhlásil, že ide o porušenie ktoré je sankcionované pokutou a ktoré predstavuje nebezpečenstvo, pretože eh, Eh, Johan Kjevčuk je bulharským európskym eh, poslancom, ktorý zastupuje Bulharsko v Európskom parlamente, takže eh, mal som zaplatiť pokutu 1000 leva, čo predstavuje 500 euro. Kolegovia, poslanci, takisto členovia obecného mestského zastupiteľstva, takisto aj rôzni aktivisti, ktorí sa zúčastňujú na tejto volebnej kampane, sa k tomu vyjadrili. Pokiaľ ide o článok 16c, 34 Lisabonskej zmluvy. E, občania Európskej únie majú právo hlasovať a takisto aj byť zvolení. Dovolte mi, aby som trošku viacej porozprával o e, tejto samotnej myšlienka. Pokiaľ ide o e, volebný zákon Bulharska, druhý odsek 16. Eh, článku. Každý európsky občan, alebo teda každý bulharský občan, ktorý má dva, viac ako 20 rokov, sa môže stať eh, alebo môže byť zvolený za európskeho poslanca. Avšak eh, nasledujúci článok, konkrétne článok 181 volebného zákonu hovorí o tom, že volebná kampaň musí byť vedená v bulharskom jazyku, čiže len v bulharskom jazyku. To znamená, tak, keďže e, zákon síce pre všetkých európskych občanov e, poskytuje možnosť, aby e, mohli sa snažiť byť zvolení, ako aj byť zvolení, pokiaľ ide o bulharských občanov, musia sa vyjadrovať iba v bulharskom jazyku, oficiálnom jedinom jazyku na území Bulharska. Trestný zákonník hovorí o tom, že pokiaľ tomu tak nie je, keď sa vyjadrite v inom jazyku, tak môžete dostať pokutu vo výške 200 až 1000 eur. Čiže to znamená, keď si to zoberiete, že minimálna mzda v Bulharsku v súčasnosti je 420 leva, v Bulharsku tak je to obrovská suma. Toto všetko sa môže aplikovať na každého človeka, ktorý by povedal len jednu jedinú vetu v inom jazyku ako oficiálny jazyk v Bulharčine. Vy napríklad e, máte viacero jazykov, ktoré ovládate. Ak by sa ALDE rozhodlo e, predložiť vašu kandidatúru v Európskom parlamente v mene Bulharska, tak nič proti tomu nemôžete urobiť ani v bulharskej legislatíve. Tomu, e, proti tomu nič nie je stanovené. Avšak ako teda môžete viesť svoju kampaň? Môžete iba v oficiálnom bulharskom jazyku Možno, že pre vás to bude ťažšie, pretože to nie je váš materský jazyk, alebo teda máte možnosť mať takýto postih. To isté platí pre pána Šulca, Junckero, Peterleho, Verhofštáda, pani Harms a všetkých našich kolegov, ktorí nemajú bulharčinu a keby sa rozhodli teda do Bulharska podporiť ich politickú skupinu, tak mohli by takúto pokutu obdržať. Žiadosť bola podpísaná 85 európskymi občanmi a viacero desať, desiatok tisíc podpisov k tomu bude pridaných. My myslíme, že by malo byť toto odstranené, toto ustanovenie, kde sa hovorí, že môžete sa vyjadrovať nie vo sociálnom jazyku, v žiadnom inom jazyku. Bulharska vzhľadom na Lisabonskú zmluvu, ktorá jasne stanovuje, že Európska eh, únia musí podporovať eh, hodnoty eh, demokracie, rovnosti, ľudských práv, ako aj dodržiavania ľudských práv. No, tento zákaz zahrňuje aj článok 2 Lisabonskej zmluvy. Európska únia, je cieľom je podporovať tieto hodnoty, ako aj blaho svojho ľudu. Európska únia bráni túto diverzitu. V článku 22 Charte o základných ľudských právach EÚ jasne stanovuje, že kultúrna, náboženská ako aj lingvistická e, diverzita má byť podporovaná a takisto aj dohovor o ľudských právach jasne stanovuje, že každý človek má právo na vyjadrenie, na slobodu vyjadrenia, ako aj slobodu e, získavať alebo komunikovať informácie v akomkoľvek jazyku bez toho, že by išlo o, e, bez toho, že by do toho zasahovali verejné štátne orgány. Toto všetko bolo ratifikované aj v ústave Pohorskej republiky. Tak máme tu odpoveď Európskej komisie na túto žiadosť z 22. septembra 2015, kde sa hovorí, že je dôležité, aby európske inštitúcie garantovali výmenu informácií, slobodnú výmenu informácií medzi jednotlivými občanmi, aby občania mohli e, chápať a plne sa zúčastňovať na volebnom procese. My sa domnievame, že bulharské úrady nesplňajú túto požiadavku, že nezabezpečujú demokratické, presadzovanie demokratických hodnot a takisto aj slobodné vyjadrovanie sa a tým pádom vlastne aj európske právo. Pretože zákaz vyjadrovať sa v iných jazykoch ako oficiálny jazyk Bulharska, čiže bulharčine, je jasné porušenie demokratických hodnot. Toto obmedzenie v bulharskej legislatíve obmedzuje e, výber kandidátov a ich vyjadrovanie sa vo volebnej kampanii a tým pádom aj e, zabraňuje, aby informovali svojich voličov v e, jazyku, ktorý je im vlastnejší ako oficiálny jazyk. To isté platí aj pre práva a slobody, ktoré sú stanovené v Európskej charte v článku 10, ako aj v do- Európskom dohovore ja som predložil tento problém, pani predsednička, pred vami, pred výborom PETI. Nie preto, že nemám rád svoju vlastne, Kvôli tomu, ale že si želám, aby moja krajina raz bola demokratickým modelom pre celú Európu, pretože odmietam to, aby moja vlast aplikovala eh, dve rôzne spôsoby na jednotlivých svojich občanov. Chcem požiadať výbor PETI, aby nechalo, nechal túto petíciu otvorenú. Chcem zdôrazniť to, že výbor PETI sa obracia na výbor LIBE a žiada o stanovisko a chcem zdôrazniť, že toto stanovisko by malo byť e, zaslané Francovi Simermanovi, e, ktorý je predsedom e, výboru pre dodržiavanie charty ako aj dohovoru a aby petícia ešte nebola zverejnená a aby nemohla mm, Eh, tým pádom byť argumentom, s ktorým sa môže ktokoľvek povyhrať, aby teda táto otázka ostala otvorená. Thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz komisia, zastúpená pánom pani Váži, pánom Váži, nech sa páči, môžete sa vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne za to, že sa môžem vyjadriť v tejto konkrétnej petícii, kde ide o volebné právo a o slobodu zúčastniť sa na voľbách, respektíve konkrétne využitie jazyka podľa voľby. Komisia vlastne už poskytla svoje stanovisko parlamentu k tejto záležitosti, takže môžem iba zdôrazniť tie hlavné prvky tohto vyjadrenia. Ako prvú vec by som vám chcel pripomenúť, že aké sú vlastne právomoci Európskej únie, pokiaľ ide o oblasť volieb. Európska únia nemá všeobecnú právomoc v oblasti volieb. V zmluvách tam je ukotvené právo pre občanov Európskej únie voliť na miestnych ako aj štátnych voľbách v krajine, kde e, bývajú bez toho, že by mali národnosť tohto štátu. A po druhé, európske právo má takisto ustanovenia ohľadne volieb do Európskeho parlamentu. Všeobecné princípy pre Európsky parlament a volieb do Európskeho parlamentu sú ukotvené v časti mm, predpisu 1997 eh, 76, týka sa to slobody volieb, týka sa to univerzálnosti volieb, takisto aj technických záležitostí, ako napríklad systém proporcionality, ktoré musia byť uplatnené vo všetkých členských štátoch. Takže veľmi stručne po týchto bodoch by som sa dostal k záveru, volebná kampaň, priebeh kampane, ako aj využitie jazyka, voľba jazyka nie je explicitne ukotvená v európskom európskych predpisoch, zákonoch Európskej únie, takže európske právo nie je veľmi explicitné, pokiaľ ide o tieto záležitosti. To je jedna vec. A na druhej strane by som chcel poukázať na predchádzajúce stanoviska výboru a komisie, kde vlastne boli nastolené takéto podobné témy v forme ústnych otázok. Napríklad z roku 2015 číslo 3774 a teraz pripomínam, čo povedala komisia vtedy. Komisia uviedla, že voľné Slobodné voľby prebiehajú vtedy slobodne, keď je zabezpečená slobodná vôľa voličov. A to vlastne počíta s tým, že informácie musia byť eh, k dispozícii pred voľbami dostupné a všetky a všetci voli, účastníci volie by mali mať možnosť účastniť sa týchto volieb. Takisto komisia zdôraznila v minulosti, že je veľmi dôležité, aby členské štáty urobili všetko preto, aby zabezpečili tieto demokratické štandardy, ktoré sú takisto ukotvené v Európskom dohovore o ľudských právach. A na záver by som zdôraznil skutočnosť, že Štrasburský súd teda nie Európsky súdny dvor, zdôraznil tieto princípy demokratické a prijal rozsudok, že v princípe štáty vlastne majú nárok regulovať uplatňovanie jazykov pre kandidátov, podľa kandidátov a môžu uvaliť určité obmedzenia v rámci miery, ale takisto zdôraznil, že takéto obmedzenia musia byť v súlade s dôležitými hodnotami demokratickej spoločnosti, čo vlastne obsahuje aj slobodu vyjadrenia sa. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz otvoríme diskusiu pre poslancov, aby sa mohli vyjadriť k tejto téme. Najprv sa vyjadri pán Čambasky. Nech sa páči. Prepáčte, že som zle vyslovila vaše meno. Ďakujem, pani predsedníčka. Volám sa Džampasky. Ale to nie je zase až také dôležité v tejto chvíli. Pani predsednička, drahí kolegovia, chcel som sa s vami podeliť o moje stanovisko o tom, čo sme si práve vypočuli zo strany nášho kolegu Kjučuka. Domnievam sa, že to, čo tu tvrdí, nemôže byť dokazované na základe práva. Ja som bol trošku prekvapený na základe toho, čo som si práve vypočul, aby sa určitá krajina stala členským štátom Európskej únie. Táto krajina musí byť demokratickou krajinou a moja krajina ňou je. Je to demokratická krajina. Kompetencie Európskeho parlamentu a Európskej únie sa, sa týkajú len občanských práv ľudí, ktorí sa nachádzajú v iných krajinách ako v ich krajinách pôvodu. Čiže ak máte bydlisko v inej krajine ako v krajine pôvodu, vtedy môžete sa uchádzať o to byť zvolený. Čiže tu nie je žiadne pravidlo, ktoré by sa týkalo iných volieb ako týchto spomínaných volieb. Volebná kampaň je v kompetencii členských štátov. Členský štát musí zabezpečiť slobodu vyjadrovania, ako aj slobodný pohyb informácií v spoločnosti s cieľom informovať všetkých občanov. Ako sme si to práve vypočuli, Európsky súd pre ľudské práva v Štrásburgu akceptoval to, že členské štáty môžu zareagovať pokiaľ ide o použitie oficiálneho jazyku počas volebnej kampane. E, súdny dvor sa domnieva, že členský štát môže uvaliť určité obmedzenia no, v takomto prípade. Samozrejme, v súčasnosti e, je, na, naše krajiny prechádzajú určitým vývojom, avšak sloboda vyjadrovania je v Bulharsku zaručená. Každý e, bulharský občan sa môže vyjadriť, takže nechápem, prečo Európsky parlament alebo Európska komisia by mali zasahovať eh, do vnútorných záležitostí členského štátu. Toto by predstavovalo naozaj nebezpečný precedens. V Španielsku napríklad. Tu máte tiež takýto podobný incident. Takže naozaj nevytvárajme takýto precedens. Sloboda vyjadrovania sa, sloboda slobodného voľného výberu je sú zaručené v Bulharsku. Všetci tí, ktorí sa chcú učiť bulharský jazyk, tak môžu tak urobiť. E, neexistuje tu žiadna prekážka, ktorá by im v tom bránila. A teda by som chcela, aby tá petícia a teda reakcia na ňu bola jasná, pevná, pretože tá petícia je v rozpore s európskym aký. Ďakujem. Thank you, Mr. Marias. Ďakujem pekne, pán Marias. Ja, provedre. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja súhlasím s pánom Čambackým. Mám pocit, že táto petícia by sa nemala uzatvoriť. Táto Petícia bola označená ako prípustná, bola tu diskusia, vypočuli sme si názor komisia, nemyslím si, že môžeme urobiť viac v tomto ohľade. Sú tu dve strany, ktoré treba zohľadniť. Ako vidíte, v tej správe, ktorú sme dostali k dispozícii, je tu o volebné právo bulharských občanov a menšín a príslušníkov Eh, obyvateľstva. Pokiaľ ide teda o volebné právo, ktoré jednoducho nie je bližšie ukotvené tej európskej dimenzii, tak to zostáva v právomoci daného členského štátu. A hovorili sme aj o miestnych voľbách. A pokiaľ ide o občanov, ktorí sú Bulhári, tak je to jednoducho kompetencia, ktorá spadá do rúk štátu. Nemyslím, že je tu nejaká európska dimenzia, ktorá by to ošetrila, ktorá by jednoducho mohla byť zmenená zo strany európskeho práva. Druhá vec je, sú postupy, ktoré môžu byť spojené s európskym právom, európskymi právami. Hovorilo sa tu o, spomenul sa tu pán predseda Juncker, ktorý sa snažil zúčastniť Myslím, že by sme sa jednoducho mohli pozrieť na to, ako to vyzerá s volebným právom a veci sa majú tak, že zatiaľ nemáme, žiad, nemáme žiadne e, unilaterálne volebné právo, pokiaľ ide Európsky parlament, a okrem toho, ktoré sa týka Európskeho parlamentu, a pravidla ešte neboli zatiaľ pozmenené, ale nemáme žiadnu jednotný, žiadny jednotný prístup, pokiaľ ide o to, ako by vlastne mali prebiehať voľby v jednotlivých členských štátoch. Máme tu štatút eh, z roku 1976, kde sú stanovené hlavné princípy, ale všetko ostatné vlastne je ponechané v národnej jurisdikcii. A po druhý krát tu vlastne vidíme, to je už opakovaný prípad, kde pán Juncker si želajú eh, prezentovať sa ako kandidáti, a odhľadnúť od tých všeobecných pravidel, a všetko ostatné vlastne je pokryté domácimi predpismi. To znamená, treba uplatniť a dodržiavať bulharské právo. Takže opakovanie, aká je vlastne otázka kompetencie a čo vlastne môžeme v rámci našej právomoci preskúmať. Myslím si, že častokrát tu ide o niekedy politické spory v rámci tých argumentov, ktoré sa tu predkladajú, či už ide o Bulharsko alebo o iné krajiny. Boli tu nastolené aj iné problémy, ktoré sa týkajú požívania jazyku v takých krajinách ako Španielska v iných častiach Európskej únie. Náš výbor môže si vypočuť a vlastne sme si aj vypočuli v minulosti a vlastne vtedy sme sa rozhodli tak, že tieto petície boli neprípustné. Nemôžeme urobiť nič viac, ako uzavrieť takúto záležitosť, pretože vlastne tieto záležitosti, ako som už povedal, sú na úrovni alebo v kompetencii členských štátov. Vypočuli sme si aj odpoveď e, Európskej komisie k predchádzajúcim otázkam tohto charakteru a istotne si spomínať, že sme mali podobné témy, ktoré súviseli napríklad práve so Španielskom a vzhľadom na to, že kde keď sa pozrieme na konkrétne predstýkajúce týkajúce sa všeobecného volebného práva, tak toto jednoducho nemôže byť nastolené zadnými dverami zo strany nejakej inej krajiny, pretože to je výsostne do krajina, to je výsostne právo, ktoré je ošetrené pravidlami danej členskej krajiny. My za EKR sme si vypočuli túto petíciu a treba túto petíciu uzatvoriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Sebastian. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Oproti mojim kolegom, ktorí pred chvíľočkou povedali, a ako sa vyjadrili, myslím si, že táto petícia by mala byť otvorená, pretože ide o zásadný útok proti jednému zo základných práv. Myslím, že by sme mali analyzovať ten problém, ale z iného hľadiska. Tak ako povedal zastupca komisia, nemá to nič spoločné s tým, čo bolo spomenuté. E, toto nie je problém v legislatívy, ktorá sa týka volebnej kampane a volebného procesu vôbec v niektorej krajine v Bulharsku. To je útok na základné ľudské právo, e, ktoré je stanovené v zmluvách EÚ, tak ako to povedal už žiadateľ. V Lisabonskej zmluve sa to jasne hovorí v článku číslo 1. Hovoríme o tom, že e, keď e, politická skupina e, pána Kučuka sa rozhodlo, rozhodla, že bude hovoriť v jazyku, v ktorom chce, v ktorom, ktorý si vybrali, tak boli za to postihnutí pokutou. Toto je otázka, ktorá súvisí so slobodou vyjadrovania. A sloboda vyjadrovania je zaručená v európskych zmluvách. Je to európska záležitosť. Je tu štát, ktorý pravdepodobne porušil takéto základné právo a mali by sme teda tu viesť šetrenie, pretože ide o ohrozenie základného práva. Hovorilo sa o tom, že sú paralelné e, prípady v Španielsku. Úprimne neviem, čo konkrétne spomína. E, ja, španielský štát určite, že bol e, sa musel venovať niektorým podobným takýmto petíciám, ale nebolo to vôbec niečo podobné, pretože v oficiálnej jazyky e, sa používajú všetky, a okrem oficiálnych jazykov sa využívajú aj iné jazyky, e, ktoré nie sú oficiálnymi jazykmi Španielska, Nemecko, Nemčina, e, Arabčina, Rumunčina a tak ďalej. A bez problémov nikdy proti tomu nikto nič nemal, pretože žiaden členský štát sa nemôže rozhodnúť za svojho občana, že či môže takto sa vyjadrovať vo svojom jazyku alebo v akomkoľvek inom a myslím si, že tam by sme mali detailne toto ešte rozpracovať, preto si myslím, že je to naozaj vážny útok, je to vážna vec, pretože konkrétna osoba bola postihnutá pokutou e, na základe rozhodnutia svojej politickej strany a toto nie je kompatibilné so základným duchom e, európskych zmluv. Nie je to vôbec otázka, ktorá sa týka volobného procesu, ale je to otázka, ktorá sa týka základných e, ľudských práv a preto, pani predsednička, žiadam, aby táto petícia bola naďalej otvorená a aby sme ju vysledovali až do Thank you very much. Mr. Malino. Ďakujem pekne, pán Malino. Thank you, Mr. Chairman. I'm, I'm speaking... Ďakujem pekne. Hovorím v mene EPP, najväčšej politickej skupiny v tomto výbore. Nemusím opakovať teraz argumentáciu, preskočím k záverom. Áno, táto skredícia by mala byť uzatvorená, a to z viacerých dôvodov, ktoré vlastne už boli spomenuté. Každá demokratická diskusia máte tu viacerých politikov, ktorí robia tú istú chybu, pretože si myslia, že sú kompetentnejší ako sudcovia alebo súdy komunity, ktorí vlastne žijú. V súčasnosti vidíme, že politici interpretujú právo. A ja si myslím, že každý si uvedomuje, aký chaos to prinesie, ak politici budú interpretovať právo a budú určovať kritéria toho, čo je demokratické a čo nie je. Máme predsa právny rámec Máme takisto Európsky súd pre ľudské práva, ktorý, už sa, vyhlás, ktorý sa už vyjadril v tom zmysle, že štáty majú právo regulovať využívanie jazykov pre kandidátov počas volebných kampaní a to je vlastne všetko, bodka. Ak máme tento princíp a máme Európsky súd pre ľudské práva, ktorý sa vyjadril v takomto duchu k tejto otázke, tak musíme v podstate kritizovať rozhodnutie ako keby súdu. Samozrejme, môžeme to urobiť, môžeme vždy argumentovať, že demokratický systém nie je dostatočne demokratický, ale momentálne Bulharsko neporušuje nič a pokiaľ to teda ide oprávny právny rámec a momentálne vlastne uvádzate, že to nie je dosť demokratické. Takže náš záver je, že Európska únia nie je dosť demokratická, čo samozrejme je nekonečná debata. A po druhé, chcem iba pripomenúť poslucháčom, že sú to volebné kampane, týka sa to iba volebných kampaní. Nede tu o iné spôsoby, kde by sa obmedzovali občania, pokiaľ ide o využívanie jazyka. Tam nedochádza k žiadnemu porušovaniu pravidel. Počas volebnej kampane tu boli takéto obmedzenia, ktoré vlastne takýto, takýto predpis bol ukotvený v bulharskom práve už celé roky. A chcel by som zdôrazniť ešte dve veci, ktoré nie sú priamo prepojené s touto konkrétnou petíciou, ale myslím si, že môžem sa vyjadriť v prospech týchto záležitostí, pretože ja som iba rokom, jeden rok členom tohto výboru, ale sú tu dve nepísané pravidlá. Mali by sme byť opatrné, pokiaľ ide o príjmanie petície, keď sú tu diskusie ohľadne takýchto petícií, ktoré sú vlastne uh, prijaté časovo veľmi blízko k voľbám v danom štáte, pretože vždy tu je podozrenie, že tieto petície potom sa zneužijú v domácej politike nesprávnym spôsobom. A po druhé, ako nepísané pravidlo, je aj to, vždy sa cítim dosť nepohodlne, keď tento výbor sa zneužíva zo strany poslancov, aby sa vyjadrili prostredníctvom petície. Ja viem, že nemôžeme to zrušiť, ale toto je výbor pre občanov, pre, výbor pre občanov Európskej únie, nie pre členov Európskeho parlamentu. A ja si myslím, a budem dodržiavať tento princíp aj ďalej, je to ako keby zneužívanie úradu, keď využijete niečo ako urgentný postup, ako poslanec Európskeho parlamentu pred voľbami a predložíte takúto petíciu. Takže iba zopakujem to, čo som už povedal, petíciu treba uzatvoriť. Ďakujem veľmi pekne. Pani Tum. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som ešte nenašla svojich tlmočníkov, ale keď som nahnevaná, tak rada hovorím o svojom materinskom jazyku, ale budem teda hovoriť po anglicky. Ja som v prospech tejto petície na 150%. Myslím si, že nemôžeme túto petíciu uzavrieť a mám na to viacero dôvodov. Prvá, prvý dôvod je veľmi emocionálny. Vždy, keď hovoríme o národných menšinách, tradičných národných menšinách v Európskej únii, v európskych štátoch, tak mám pocit, že s kandidátskými krajinami sa obchádzame ako s nevestou pred svadbou. Zabezpečíme všetky prípravy a potom vlastne nás nezaujíma, až keď sa všetko absolvuje, ako vyzerá na svadbe. To je tak ako s mojou vlastnou krajinou, či už ide o Estonsko, Lotyšsko alebo Bulharsko, je to vždy rovnaké. Hovoríme tu o slobode vyjadrovania sa. A sloboda vyjadrovania sa je, ak chcete niečo predať občanom, týmto veľkým e, menšinám národným v týchto krajinách, tak vlastne chcete robiť reklamu vo vašom vlastnom jazyku, aby to oni rozumeli a keď hovoríme o európskych hodnotách, keď hovoríme o veľkých záležitostiach, ktoré sa týkajú tejto témy, sú tu veľké otázky, ktoré sa týkajú iných výberov, výborov pre kultúru, kde napríklad hovoríme o ruskej propagande a tak ďalej a tak ďalej. Takže zároveň si treba uvedomiť, že vlastne tu bránime veľkej skupine ľudí dozvedieť sa informácie v ich jedno, vlastnom rodnom jazyku. To je podľa mňa veľmi čudné. A pokiaľ ide o ten argument, ktorý som tu práve počula zo strany môjho suseda, nikto tu nemá zakázané učiť sa štátny jazyk. Viete, ja viem veľmi presne, ja som predstaviteľka národnej menšiny v Estonsku. Ďalší argument bude, že vám nikto nezakazuje opustiť krajinu. Ak tu ja bývam, ak mám právo voliť, a ak mám kandidátov, ktorí chcú hovoriť so mnou v mojom rodnom jazyku, tak to je jednoducho prirodzené a treba to zabezpečiť. Ďakujem. Pán Čáky. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja si uvedomujem, že ide o veľmi zaujímavú a dôležitú otázku, ktorá je veľmi citlivá a ja akceptujem aj skutočnosť, že vo viacerých krajinách sú viaceré stanoviska k týmto témam. A chcel by som prezentovať svoje vlastné stanovisko, ako viete, ja som zo Slovenska a Slovensko je skutočne multietnickou krajina, zhruba 28% občanov patria menšinám a tohtónnym menšinám v mojej krajine a budeme mať teraz voľby 5. marca a máme tu volebnú kampaň pred týmito voľbami, ktoré sa budú konať 5. marca a každý má právo vyjadriť sa vo svojom vlastnom materinskom jazyku, to nikto nespochybne vo svojej krajine, či v písomnej alebo ústnej podobe máme billboardy vo viacerých jazykoch, takže ja si myslím, že to je pre mňa skutočne európske stanovisko. Nie obmedzovať využívanie jazykov menšín, ale akceptovať jednoducho právo využívania jazykov menšín Takže to je aj jeden z dôvodov, prečo moje stanovisko je pozitívne, pokiaľ ide o petíciu pána Kiučuka. Ďakujem. I didn't hear. Did you, did you propose to keep it... Navrhli ste teda, aby to ostalo otvorené? Tak som to pochopila. Áno, dobre. Takže poďme ďalej. Margaret Auken, nech sa páči. Ja budem hovoriť svojim rodným jazykom. Predsednička a ja sme z krajín, kde sme mali menšinové jazyky. Vo Švedsku aj v Norsku napríklad bol škandál, že sámovia nemohli hovoriť sámským jazykom a to je jazyk, e, a teda, kde to Švedia Nóri dosť olutovali, že to nebolo možné, teraz môžu hovoriť teda sámským jazykom. V Dánsku máme nemeckú menšinu a dosť energetickú e, v južnom Šlezvicku a samozrejme, že hovoria e, dánsky, tí, ktorí nevedia, teda ktorí vedia po dánsky, hovoria po dánsky, keď žijú v Nemecku a e, Estónsko, e, to, čo som počula od Estonska. No, myslím si, že by bolo e, smiešne brániť menšinám hovoriť ich rodným jazykom, takže bez ohľadu na to, aká je legislatíva, je to jednoducho záležitosť ľudskosti a zdravého rozumu umožniť ľuďom, aby hovorili svojim rodným jazykom čo by nám teda umožnilo e, lepšie spolu e, komunikovať a takto zlepšiť ochranu menšín. To je veľmi dôležitý princíp EÚ. E, teda ide nám o ochranu menšín a najdôležitejšia vec pre menšinu je jej jazyk. To je nesmierne dôležitá súčasť menšinového kultúrneho života, takže mali by sme túto petíciu nechať otvorenú, pretože je nesmierne dôležitá E, táto vec, treba ju riešiť. Čo to znamená, čo to e, znamená, keď ľuďom zoberiete e, jazyk menšiny, tam je to dôležité, obzvlášť v politických voľbách, tam naozaj ide o veľmi presné vyjadrovanie. Vo všetkých jazykoch viete, čo, teda poviete, čo, čo viete povedať a vo, a vo svojom rodnom jazyku viete, teda poviete, čo chcete. Čiže to je ten zásadný rozdiel medzi cudzím a vlastným jazykom. Um, a preto som teda ja hovorila svojim rodným jazykom pri tejto príležitosti. Myslím si, že mali by sme túto petíciu nechať otvorenú. Je to o mnoho e, významnejšie než to, čo sa e, možno e, dialo v Bulharsku. Pani predsednička hovorí, že to je super, keď počujem iný škandinávsky jazyk a teraz dáme slovo pánovi Džambaskému. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Drahí kolegovia, asi sme eh, si nerozumeli úplne v tejto sále. Nikto v Bulharsku nebráni iným, aby využívali svoj rodný jazyk, aby ho používali. Moji kolegovia, ktorí sa domnievajú, že je bežné používať svoj materinský jazyk vo svojom e, bežnom živote, to robia 365 dní v ruku. Ale toto sa nemôže robiť počas volebnej kampane. Toto ustanovenie je vnútroštátnej legislatívy a týka sa to len kandidátov a ich správania počas volebnej kampane. To znamená, že nemôžu používať svoj materinský jazyk v televízii počas volebnej kampane vo všeobecnosti. Ak nie, tak eh, by samozrejme mohli využívať eh, svoj materinský jazyk v iných prípadoch. Nie je tu eh, absolútny zákaz využívania materinského jazyku v bežnom živote. Keď mi dáte, zoberte si napríklad príklad balských krajín, to je veľmi zaujímavé podľa toho, čo viem, je tam rúská menšina, ktorá žije v týchto pobalských krajinách, ktorá sa neustále stiažuje na to, že je tu zákaz porušovanie ich e, práva. Takže my všetci by sme mali dodržiavať e, európske zmluvy, potom všetci tuto v tej sále a zmluvy Európskej únie jasne stanovujú, že volebné právo je v rukách e, členských štátov a my musíme naozaj toto ustanovenie v európskych zmluvách zakotvené rešpektovať. Ak Eh, niečo sa mi nepáči, čo prebieha v Lotyšsku, Litve alebo Estonsku, to znamená, že ja môžem povedať týmto trom krajinám, že musia teraz pozmeniť ich vnútroštátnu legislatívu. Ja som tým chcel povedať len toľko, že je tu určitý evidentný rozpor medzi európskym právom a my musíme uzatvoriť tým pádom. Pani Albiol, nech sa páči. Bueno, pues yo soy de las que tampoco Eh, ja takisto nemôžem sa vyjadrovať vo svojom jazyku, nemôžem hovoriť vo valenštine. To je vec, ktorú sme častokrát spomínali na, v tomto mm, parlamente. QNGL eh, e mm, pre nás je absolútne jasné, že chceme braniť všetky jazyky eh, že sa môže hovoriť v parlamente, takisto aj v súkromnom, ako aj na verejnom priestore, vo svojom rodinnom jazyku a takisto aj počas volebnej kampane takým jazykom, ktorý každý pokladá za vhodný. Samozrejme, čo sa nedovolí počas volebnej kampane e, na verejných vystúpeniach a v televíznych diskusiách hovoriť e, jazykom. To je v podstate útok na osôb, na tých, ktorí hovoria týmto jazykom a je to určite aj diskriminácia, ktorá sa týka európskej legislatívy. Chápem všetky e, argumenty, ktoré ste tu predložili v prospech tejto petície. Chápem, že hovoríme o diskriminácii, ktorá sa týka jazykového režimu a tá ohrozujeme vlastne základné práva týchto osôb. E, myslím si, že tá petícia by mala byť otvorená a mám jeden návrh. Neviem, čo na to poviete e, na výbore LIBE sa momentálne venujeme takisto aj téme z eh, jazykových práv a takisto aj diskriminácií v oblasti jazykového režimu a možno, že by sme mohli túto petíciu presunúť aj na Libe, aby sme získali od nich stanovisko, aby aj Libe eh, zhodnotilo túto petíciu. Ďakujem. Tak som ešte Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo pánovi Alimu. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Ďakujem, pani predsedníčka, drahí kolegovia. Ja e, by som vám chcel odporúčiť to, aby petícia otvára, zostala otvorená. Prečo? E, máme mali sme tu viaceré výklady e, zo strany rôznych kolegov, ale ja by som vám to trošku ešte vyjasnil. Poprvé, keď sa chcem vrátiť môjmu bulharskému kolegovi, ktorý tu zastupuje EPP, najväčšiu bulharskú frakciu. Dovolte mi povedať, že môj kolega Kiučuk sa vyjadril dvoma, troma vetami vo svojom rodnom jazyku, aby e, pozdravil mojich, e, svojich predkov, 70% e, tých občanov, ktorí v živote nemali teda tú príležitosť sa učiť bulharsky a teda na základe toho dostal pokutu z úvodnej, z eh, ústrednej volebnej komisie. Eh, pán Weber eh, napríklad sa vyjadril Bulharsku po anglicky a vôbec žiadnu pokutu nedostal. Prečo? Prečo mu nebola udelená pokuta? Pretože my sa domnievame, že všetci európsky lídry môžu a musia prísť, podporiť svoju politickú rodinu bez toho, že by prišlo k nejakému postihnutiu. A tým pádom v podstate sa dostávame naozaj na pôdu sankcií, postihov a diskriminácie. Čo by sa stalo, keby nám odobrali právo vyjadrovať sa v materinskom jazyku? Keď nebudeme môcť eh, zaslať eh, svoje eh, správy všetkým voličom, čo nám potom zostane? 7 miliónov občanov Bulharska e, máme dokopy a 1 milión to sú menšiny, rôzne etnické menšiny, ktoré dobre neovládajú bulharský jazyk. E, Nede o nás, my hovoríme anglicky, ovládame ďalšie jazyky, naši lídry samozrejme môžu hovoriť a vedia viacerými jazykmi, môžu komunikovať vo viacerých jazykoch, tam nie je ten problém. Ale mne sa zdá, že je dôležité, aby táto petícia zostala otvorená, aby sme ju podporili a by sme nezachádzali do takého priestoru, ktorý by sa nám mohol vypomstiť. No, už už máme veľmi málo času vo výbore. E, zdá sa, že to bude musieť e, trošku e, uzavrieť a chcela by som dať slovo pánovi Mariasovi, aby sa poslednýkrát vyjadrila, potom musím teda debatu ukončiť a dať slovo predkladateľovi petície, ktorý má na záver ešte dve minúty. Ale teraz dostane slovo pán Marias. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že tu ide o viaceré veci. V prvom rade právo kandidátov vo volebnej e, kampani používať e, teda svoj jazyk, e, takisto sú tu menšinové práva pre príslušníkov menšín, každý samozrejme má právo používať v všetkých konaniach svoj jazyk, ale sú tu dve veci. Pán Weber išiel do Bulharska, vystúpil, ale nekandidoval vo voľbách. No a po druhé, je tu otázka tej situácie pre ostatných kandidátov Aha, a voličov. Predstavte si napríklad, predstavte si, veľmi je to vážny argument, s ním sa môžete porozprávať neskôr, takže vypočujte si môj argument. lebo sú tam napríklad e, voliči, ktorí e, v Bulharsku nerozumujú po turecky a potom príde kandidát, ktorý má teda kandidovať za celé e, Bulharsko, ale bude predstavovať a bude hovoriť iba po turecky. A nebude hovoriť, teda, nebudú mu iní Bulhári rozumieť. A nie je možné zodpovedať na tento argument, ktorý tu predkladá kandidát a prečo je to obmedzené na úradné jazyky. No lebo jednoducho funguje to obidvomi smermi. Ak by sme tu dnes nemali tlmočníkov, tak by nie všetci tu v miestnosti všetkému rozumeli a hovoríme tu o kandidátoch a kandidáti nebudú mať vždy na, na zavolanie tlmočníkov a preto je potrebné používať jazyk, ktorému každý rozumie. Ak sa obmedzíte len na určité časti obyvateľstva. Ako mm, ostatní e, vlastne pochopia vaše argumenty alebo to, o čo vám ide? Čiže toto je, mm, myslím, že to východisko e, obmedzení používania jazykov. Ak ste zvolení a máte reprezentovať celú krajinu, tak e, nie je možné obmedziť ten jazyk iba na menšinu alebo časť obyvateľstva Čiže to sú práva kandidátov, keď robia verejné vyhlásenia a je možné dať aj písomné vyhlásenia a to je možné ponechať na domácu vnútornú legislatívu. Oni to všetko teda vedia lepšie, ako to treba upraviť. Ale myslím, že oni sú teda najlepšie uspôsobené na to, aby prijali uh, tento, toto rozhodnutie. No a Mali sme tu švedčinu, e, dnes gréčtinu, ostatné jazyky. To je také úžasné na, e, na e, Európskej únii a preto som veľmi rada a som hrdá, že môžeme zmeniť, prejsť z jazyka do jazyka, môžeme komunikovať, priamo počúvať Áno, viem, že sa hlásite o slovo, ale keď teraz dám slovo ešte aj vám, po tom, čo som povedala, že už som to chcela ukončiť, tak jednoducho nebudem mať dosť času. A e, tá, ten ďalší bod je rovnako komplikovaný, takže navrhujem toto. Dám slovo predkladateľovi petície, pokúste sa prosím čo najstrušnejšie. Budem veľmi stručný veľmi slušný budem, vážená pani predsednička a kolegovia. Nie je to národná otázka, je to európska otázka. Kam sa mám obrátiť, pán Malinov a pán Džambasky, ak chcete byť demokratmi, ak chcete byť dôstojní, ale vy mi to vlastne neumožníte. Rozhodnutie Európskeho, teda súd, súd pre ľudské práva v v prípade Šukra Najdin a proti Turecku, ktoré nie je členom Európskej únie, tam súd pre ľudské práva prijal rozhodnutie. Bol to prípad z roku 2004 a v roku 2013 v krajine, ktorá nie je členom EÚ, v Turecku, volebná kampaň bola vedená v úradnom jazyku krajiny a v neúradnom, teda aj v kurdskom jazyku. A to nie je otázka národná, je to európska otázka a ja chcem teda tu položiť otázku Európskemu parlamentu. Ten precedens už existuje a to je rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v tejto veci či už skoro alebo či skôr či neskôr bude riešenie nášho problému. Takže buďte naozaj s tým demokratom. V kolonistických časoch bola pokuta 50 leva, ak sa niekto rozhodol použiť neúradný jazyk. Teraz je pokuta 500 e, eur, teda tisíc leva. Takto chápete demokraciu? Toto je demokracia? Bulharsko bude demokratickou krajinou v ten deň, kedy budú rešpektované práva všetkých občanov Bulharska. Ja nepredstavujem nejakú komunitu. Áno, hovorím po turecky, ale predstavujem všetkých bulharských občanov. Mohol by som viesť volebnú kampaň nielen v Sofii, ale aj v obci, ktorá je ďaleko od Sofie, niekde hlboko v krajine, v roku 2008 moja politická strana navrhla parlamentu e, zákon, ktorým sme žiadali, aby ostatné neúradné jazyky boli, mohli byť používané, ak je to potrebné, s pomocou tlmočníka. Čiže vidíte absurdnosť celej tejto situácie. My sme žiadali využitie alebo používanie iných jazykov pomocou tlmočníka a náš návrh zákona neúspel. Všetci boli proti. Ďakujem. I that... Uvedomujem si, že je to veľmi citlivá téma a trošku váham, ako to uzavrieť, ale pokúsim sa a kolegovia mi budú teda vedieť pomôcť, ak som to nie celkom správne pochopila. Teda Myslím, že je tu jasná väčšina za to, aby tá petícia ostala otvorená. Ja by som okrem toho navrhla, aby sme vo forme listu nadniesli túto vec podpredsedovi komisie pánovi Timmermansovi, ktorý má prísť do petičného výboru 19. apríla. Mohli by sme mu napísať a naznačiť, že toto je vec, ktorú by sme chceli mať na programe, keď nás príde navštíviť a ako už spomínali kolegovia, e, výbor LIBE pracuje e, na lingvistických jazykových právach v rámci únie. No mohli by sme to teda e, tiež robiť formou listu. Viem, že Libe je preťažený, nemôžeme ich požiadať o stanovisko teraz, vzhľadom na to, že Libe dostáva množstvo legislatívnych návrhov. Ale môžeme, tak povedať s listom vstúpiť do tohto procesu a myslím, že to by bolo naj, to bol najúžitočnejší eh, krok vpred. Vidím, že kolegovia prikyvujú, vidím, že iní kolegovia nie sú za to, ale takto ja teda vidím väčšinu, eh, väčšinové stanovisko vo výbore. Môžeme teda takto postupovať. Dobre, ďakujem pekne a vrátime sa k tejto téme. Ďakujem pekne. Pani predsednička, trváme na našom návrhu aj z EPP si myslím, že teda nie je tu na druhej strane väčšina, pretože niektoré grup, skupiny sa nevyjadrili. Aký je názor SAD? Moment. Ja ako predsednička e, mám to privilegium, že v, interpretujem e, situáciu e, vo výbore. Ak to spochybníte, môžeme o tom hlasovať. Nemám problém, ak by sa hlasovalo. Ak chcete, môžeme hlasovať. Áno, musíme ale vedieť, že o čom sa hlasuje, pretože EPP akceptuje náš návrh uzavrieť to, takže ktorá skupina navrhuje, aby to ostalo otvorené. V niektorých skupinách e, zatiaľ nebolo žiadne stanovisko. Počuli sme tu zelených, a čo SAD? SAD? Pán Marias, aj keď sa nevyjadrili ja ako predsednička, som sa na nich pozerala, videla a komunikujem s nimi a môžem vám povedať, že je tu jasná väčšina. Ja si nemyslím, že je tu väčšina. Myslím, že treba hlasovať, hovorím pán Marias. Treba hlasovať mene skupín, aby uh, sme... No, predsednička, pravidlo je následujúce je to nie e, e, skupinové hlasovanie, ale sú to e, členovia, ktorí sú tu prítomní, ktorí e, môžu hlasovať. Áno, ale niektorí e, nie sú opravnení hlasovať. Každý, kto je prítomný ako člen, ako poslanec Európskeho parlamentu, je oprávnený hlasovať. Každý, kto príde? Nie, iba tí, ktorí sú akreditovaní na toto hlasovanie Inak môžeme ísť von a požiadať ľudí, aby sem prišli. Ten, ten more uh, members and they can vote? Do you think that... Myslíte si, že to by bol čestný spôsob, keby ste sem uh, teda zavolali ďalších 10? Nie, samozrejme. Ale kto tu môže hlasovať? Členovia výboru alebo ktorýkoľvek poslanec? To je predsa nonsens. Aké sú tu pravidla hlasovania v tomto výbore? Li, I'm just, I'm verifying. Listen, I am very... Predsednička, preverujem si to. Follow instructions by anybody because I am a following... Ja postupujem podľa pravidiel a potrebujem vedieť, kto má právo tu hlasovať. Dostanete tú informáciu hneď anybody that has participated in Každý, kto sa zúčastnil v tejto rozprave, má právo hlasovať. Podľa pravidiel, ktoré tu máme, máme tu šéfku odboru. A takí, ktorí vystup, teda boli tu, ale nevystupovali, aj tí majú právo hlasovať? All those all those whose names Všetci, ktorých mená boli oznamené sekretariátu, že sú tu náhradníci, náhradníci riadných členov, majú právo hlasovať, ak sa zúčastnili v rozprave. Jednoducho nikto doteraz nepožiadal ani o hlasovanie. Marias, ja spochybňujem vaše rozhodnutie, že to bola väčšina. Takže môžeme uh, hlasovať a ukončiť to o 10 sekúnd. Ja som povedal, že máte právo hlasovať. Áno, ja som žiadal. Dobre, bolo požiadané hlasovanie a mm, urobí sa teraz hlasovanie. Kto je za to, aby táto petícia ostala otvorená? Podľa môjho návrhu, prosím, zvihnite ruky. Ten. 11. Who many would be against? A kto je proti? Kto chce, aby sa táto petícia zavrela? Prosím, dvihnite ruky. Môže predkladateľ hlasovať za svoju petíciu? Podľa rokovacieho poriadku nemôžete hlasovať. Vy ste predkladateľ petície. You are the petitioner, you cannot vote. I didn't see. Could you raise your hand? Prosím, zdvihnite ruky poslanci, ktorí sú proti a chcú, aby sa tá petícia uzavrela. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Dobre. Takže tri. Je to teda jasný výsledok a hoci ALDE je tu nadmerne zastúpené, nepočítam tie dva extra hlasy. Nepočítam tie dva extra hlasy za dvoch poslancov za ALDE, pretože majú tri e, hlasovacie práva ktoré tu boli eh, nahlásené EPP, má podstatne viac hlasov, ale tí poslanci nie sú prítomní. Takže jasný výsledok 9 za môj návrh. A 3 alebo 4, nebolo to celkom jasné. Je to teda väčšinové rozhodnutie a dúfam, že to všetci môžete rešpektovať. Ďakujem pekne. Dobre, pôjdeme na ďalší bod a to je petícia 0162 z roku 2014 zníženie finančných dávok, ktoré, e, bolo, ktoré boli poskytované za domácu starostlivosť. Julian Marcelo je tu ako predkladateľ petície. Vzhľadom na technické problémy musel dať dve petície obsahovo sú zhodné. Je to 1062 a 1072 z roku 2016 a dosť chyby jedna z nich nebola teda zaregistrovaná, ale bolo to teda neskôr napravené. A dávam teda slovo e, predkladateľovi petície na 5 minút, nech sa páči. Please, the floor is yours. Sí, Laura. Drahí členovia tohto výboru, vážení členovia sekretariátu, dámy a páni, drahí tlmočníci, v mene asi 12 subjektov, ktoré tu zastupujeme, chcem vám poďakovať za váš záujem, ktorý budete venovať piatim dôležitým minútam mojho života. Hovorím o tisíckach eh, prípadov, kde handicap bol znížený alebo preklasifikovaný skoro každú minútu. Našťastie tým, že vznikol okolo tejto petície zmetok, tak sme mali tú výhodu, že vás môžeme všetkých informovať o, o reálnom obsahu, o reálnej pravde. Takže nikto nebude strácať čas, pretože aj pre nás, pre našich handicapovaných tento čas e, je veľmi vzácný. Podľa posledných e, štatistík, ktoré som e, získal a ktoré som vám poslal a ktoré mám k dispozícii, vo Valencii sa neustále znižujú stupne zdravotného postihnutia. Kedy si e, sa toto predstavovalo asi šestinou roku 2011, 16,19%. Teraz sa táto klasifikácia, alebo teda ten stupeň zdravotného postihnutia už e, znižila na štvrtinu našich postihnutých v roku 2014 26,21% a dokonca v niektorých prípadoch už polovička ľudí, ktorí trpia handicapom, ich eh, stupeň zdravotného postihnutia bol znížený, keď išlo o vyliečiteľný eh, a dočasný handicap. Týka sa to asi e, zdravotnej starostlivosti 4600 ľuďom, ktorí trpia handicapom, 20 tisíc podľa iných zdrojov. Toto je nepredstaviteľné, pretože nemôžete štatistiku robiť na základe e, niečoho bez toho, že by ste handicapovaného videli, ako napríklad osoby, ktoré nemajú dve nohy alebo keby, ktoré trpia Downovým syndromom. Aby ste lepšie chápali tú našu petíciu, tak e, Eh, chcem vám pripomenúť, aby ste si spomenuli na hepatity ľudce, ktoré sme sa venovali včera. Čo by ste si mysleli, keby zrazu sa začalo lekársky posudzovať určitá lekárska oblasť, hociaká, ktorá podľa vášho hodnotenia treba by mala znížiť vážnosť tejto choroby, treba iba na štvrtinu alebo na polovicu prípadov. Bez toho, že by prišlo k nejakým zmenám pri liečení, pretože treba škrtať bez transparentnosti, bez kontrol. My nežiadame od vás riešenie na našu situáciu, len dúfame, že nám pomôžete, aby sme získali pravdivé informácie, ktoré by umožnili vyriešiť e, túto situáciu tých, ktorí sa to týka. Iba žiadame, aby ste nám pomohli, aby sme mohli začať už dôverovať tým ľuďom, ktorí prehodnocujú naše handicapy. Sme tu preto, pretože vieme, že Európska ústava bojuje proti diskriminácie a snaží sa presadzovať rovnosť a pomáha odstrániť akúkoľvek diskrimináciu, ktorá podkopáva základné právy, práva našich občanov. Vieme, že máte jasné kompetencie, ale takisto sme včera počuli a teraz by som chcel citovať naše stanovisko o aplikovaní dohovoru Spojených národov o právach osôb s handicapom. A chceme, aby tento výbor PETI sa domnieval, a naďalej budem citovať, že právo Európskej únie ochrana pred diskrimináciou nie je jednotná, pretože práva, ktoré vychádzajú z tohto dohovoru, musia byť e, absolútne ochraňované. A Petty zameralo svoju pozornosť e, na záležitosti, ktoré sa týkajú všetkých práv osôb, ktoré majú handicap v Európskej únie, strana 23. Preto žiadame, aby rozhodnutie výboru PETI eh, sa netýkalo len samotnej formy, ale takisto aj eh, prostriedkov ako pomôcť našim handicapovaným z oblasti Valencie. Preto e, sa snažím vám povedať, že čo títo handicapovaní cítia, okrem toho, že sú diskriminovaní, majú pocit, ako by ich odkradli, pretože už sú odsudení svojim údelom na to, že sú handicapovaní a ešte v tej spoločnosti, ktorá ich izoluje, e, aj jednotlivé orgány, ktoré by ich mali ochraňovať, e, sa proti ním postavili. Okrem toho, že stratujú pocit vlastnej hodnoty a svoju identifikáciu, Treba im naozaj pomôcť. Mali by sme urobiť všetko preto, aby sa snažili prekonať e, bariéry, ktoré nie sú len fyzické, ale aj iné, pretože každý handikopovaný musí stráviť e, roky martyr e, starosti na súdoch, pretože keď sa snaží bojovať proti tejto nespravodlivosti, proti tejto nespravodlivej diskriminácii, ktorá je naozaj krutá, potrebuje naozaj našu pomoc a treba, aby sme ich vypočuli. A toto očakávame od vás. It's Ettore Mar- Je tu zástupca komisie Ettore Marse- Marchetti. A viem, že môžete hovoriť iba o jednej z petícií, pretože tá druhá, ako som povedala, nebola zaregistrovaná či preskúmaná. Ale veľmi radi si vypočujeme vaše teda čiastočné vystúpenie k tomuto. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, že sa k tomu môžem vyjadriť. Uvedomil som si, uvedomil som si, že pán Marcelo hovoril viac o tej druhej petícii a ja sa obávam, že nemôžem hovoriť o tej druhej petícii, iba o tej prvej. Spomínali ste obavu, že tento eh, prípad bude taký komplikovaný ako ten predtým. My to vidíme inak. Ak sa to obmedzí len na tú prvú petíciu, tak máme pocit, že tento prípad je jednoduchší a čo sa týka petície 1062, ktorú nám pán Marcelo poslal, hoci chápame situáciu a mrzí nás tá situácia popísaná v petícii, obávame sa, že európska legislatíva je tu dosť jednoznačná, a je to vlastne prípad o teda zákazu súťaže, takže veľmi stručne je to v zmysle článku e, zmluvy o Európskej únie, kde sa jasne uvádza, že čo sa týka e, so, systému sociálnej ochrany, vrátane teda dávok na domácu starostlivosť, tam sú e, príslušné iba členské štáty, čiže sú tam ustanovenia národnej legislatívy, ktoré stanovujú, aké sú dávky, kto má nárok na dávky, ako dlho, ale aj kto e, vlastne platí príspevky e, na financovanie týchto dávok. To je všetko v rukách členských štátov. Keď sa pozrieme na chartu základných práv, áno, sú tam určité články v tej charte, ktoré sa zaberajú základnými právami v sociálnom zabezpečení a zdravotnom zabezpečení, avšak takisto celá tá charta základných práv je e, vlastne v zmysle princípu subsidiarity, najmä článku 6, článok 51 charty, hovorí, že ustanovenia charty sa uplatňujú iba na členské štáty, keď, sa, keď členské štáty uplatňujú legislatívu EÚ. A čo sa týka prvej petície, 1062 z roku 2013 Európska únia nemôže zasiahnuť v tomto zmysle. Pán Marcelo môže svoju sťažnosť e, obrátiť priamo národným orgánom, ktoré sú príslušné. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne jediný predkladateľ petície, ktorý tu bol ohlásený, je pán Marcelo, ale mám informáciu, že je tu ešte druhý predkladateľ petície. Nemám meno, ale rada by som dala slovo. Ak tu niekto z vás teda chcete, nie? To je to isté. Dobre, fajn. Takže neurobili sme žiadnu chybu. Ja som len chcela vám dať možnosť, ak by ste chceli tú príležitosť vystúpiť. No a teraz e, kolegovia, pani Rodriguez, nech sa páči, máte slovo. Ahora, eh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. V mojom regióne v oblasti Valencie sa stali politovania hodné udalosti. Od 2012 do 2014 sa neustále znižovala stupeň postihnutia podľa zdravotnej klasifikácie a takisto aj teda aj sociálne dávky na základe tohto, tejto klasifikácie. Mnohé osoby, ktoré častokrát mali chronické, trpeli chronickými handicapmi, handicapmi. E, počet handicapovaných neustále stúpa v Španielsku. Vo Valencii však sa toto tento počet ľudí zmenil a znížil na 25 Vo Valencii tisícky osôb buď zlepšili úplne zázračne svoj zdravotný, zdravotný stav a zrazu už netrpeli žiadnym handicapom. Toto znižovanie, teda v očiach klasifikácie stupňa, samozrejme priniesol aj znižovanie sociálnej dávky tým, že títo ľudia nemajú vôbec teraz prístup k finančným prostriedkom, aby mohli žiť so svojím handicapom. Toto je veľmi diskriminačné, nebola to len náhoda. E, zo strany e, našich e, štátnych orgánov, ktorí chceli znížiť tieto sociálne dávky, ušetriť tak, tak takto svojvoľne sa rozhodli znižovať ich stupeň zdravotného postihnutia a bez toho, že by vôbec videli samotných handicapovaných vo Valencii sme sa obračili na štátne orgány, aby revidovali tieto svoje rozhodnutia a aby sa týmto osobám bola uznaná e, práve e, tá zdravotná e, starostlivosť a handicap, ktorým neprestali trpieť. Toto všetko sa týka jednotlivých štátnych orgánov, ktorí sa obrátili proti najcitlivejším, najzraditeľnejším osobám, našim spoluobčanom. Tak ako to spomenul žiadateľ, ľudské práva sa týkajú osôb nie kompetencií a tento výbor by mohol pomôcť vyriešiť situáciu týchto osôb. A dúfam, že komisia eh, vo eh, ďalšej petícii to zohľadní. Ďakujem. Thank you very much, Mrs. Albiol. Ďakujem, pani Albiol. Gracias. Bueno, en primer lugar agradezco. Ďakujem pekne. Najprv chcem poďakovať eh, žiadateľovi za jeho boj, za jeho petíciu, ktorú tu predložil a ktorú bráni spolu s nami. Myslím si, že toto je jasný príklad toho, ako eh, rozpočtové škrty eh, v sociálnej oblasti majú dopad na eh, európskych občanov a ako toto všetko je podriadené čomukoľvek a ako to môže mať dramatické dopady, ktoré sme si teraz práve vypočuli. Vo Valencii sa znížil úst stupeň zdravotného postihnutia, preto aby vlastne sociálne dávky boli znížené a aby e, neboli poskytované. A tento stupeň zdravotného postihnutia bol znížený bez toho, že by prišlo k zlepšeniu zdravotného stavu týchto osôb a v takých prípadoch, kde išlo o chronické handicapy, o chronické zdravotné postihnutie, kde naozaj sa nebolo, nebolo možné očakávať e, zlepšenie. Tieto zníženia e, sociálnych dávkoch, dávok spôsobili to, že tieto osoby neobdržujú momentálne dostatočné finančné stroje na to, aby mohli viesť dôstojný život. A myslím si, že toto je najvážnejšie. Najvážnejšie je to, že toto je politické rozhodnutie znížiť sociálne dávky. Je to rozhodnutie, ktoré naozaj politického druhu, obrátené proti handicapovaným osobom, ktoré má dopady v hospodárskej kríze v oblasti Valencie. Myslím si, že na základe tohto je zrejme, že sa tým pádom ohrozujú základné práva ľudí so zdravotným postihnutím, takisto aj dohovor OSN o ľudí trpiacich zdravotným postihnutím. A my na tomto výbore by sme mali zareagovať na túto petíciu. Musíme zareagovať, musíme diskutovať o tom, čo urobíme a myslím, že by bolo zaujímavé, keby sme zaslali list vláde eh, miestnej vláde v autonómnom spoločenstve Valencia, aby boli revidované práve tie prípady znižovania stupňa zdravotného poistenia v, rámci tejto oblasti a aby aspoň výbor Pety zaslal tento list, ako som už povedala, ohľadom tejto petície a bolo by dobre, keby následne boli tieto všetky prípady revidované. Neviem, či niekto z mojich kolegov má iný návrh, ale myslím, že takto by sme mali vhodne zareagovať. Mr. Sebastian, please. Pán Sebastian. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ja som chcela povedať, že by sme sa mali ešte viacej posnažiť v tej situácie, kde sa snažíme e, riešiť práve túto petíciu na výbore PETI. Ja chápem postoj zastupcov komisie, keď hovorí, že e, pomoc e, týmto osobám so zdravotným postihnutím je v rukách jednotlivých členských štátov, ale keď máme určitý dôkaz, určitú indiciu, že takéto pomoci e, sú diskriminačne odobraté, tak mali by sme vtedy mať v rukách možnosť zareagovať. A momentálne máme pred sebou práve taký klasický prípad diskriminácie, pretože ľudia so zdravotným postihnutím v Španielsku v oblasti Valencia, ktorí napríklad u mňa v tejto oblasti na základe určitých dôkazov, ktoré boli spomenuté, im bol odobratený tento štatút alebo znižený stupeň zdravotného postihnutia tejto klasifikácie, ako keby sa stratili, ako keby ten handicap eh, zrazu zázračne zmizol. A myslím si, že toto je naozaj vážne, pretože eh, nás to vedie na cestu tzv. nedobrých praktík a to by viedlo vlastne k diskriminácii voči jednotlivým osobám. Myslíme si podľa nás, že ide o európsku záležitosť, preto si myslím, že je to veľmi vážna otázka a že sme pred diskriminačnou záležitosťou, pretože ide o veľmi zraniteľné skupiny obyvateľstva, ktoré majú zdravotné postihnutie a ktoré, keď nebudú dostávať tieto sociálne dávky, tak veľmi ťažko budú môcť prežiť tak ako to Marina Albiol, moja kolegyňa, v nezávislosti na tom, že pochádzam z tejto oblasti, myslím, že by sme mali vysvetliť eh, z tohto výboru, ako zrazu prišlo k týmto náhodným zmenám v stupni zdravotného postihnutia týchto osôb bez toho, že by vôbec príslušné orgány videli samotného človeka a zrazu zhodnotili jeho stav iným spôsobom. Myslím, že by sme mali obdržať teda od nich vysvetlenie na základe prijať, toho prijať rozhodnutie. Thank you very much. Ro- Ďakujem pekne, Rosa. Sí. Bueno, en primer... Dobre, najprv by som chcel poďakovať všetkým žiadateľom. Niečo nefunguje. Keď to, čo tu bolo spomenuté, je v takomto stave, kontroly v členských štátoch, e, ktoré by mal vykonávať e, parlament autonómnej oblasti, pretože to spadá do ich kompetencií a dokonca aj e, vyšetrovacia komisia zo strany tohto parlamentu autonómnej oblasti by sa mala tomu venovať. Mali by sme požiadať o nich, aby to spravili, pretože asi tu niečo nefunguje. Myslím, že tie prístavky, ktoré tu boli, boli veľmi politické rozpočtové škrty, ale potom vláda, EPP, všetko, čo robí, je zlá. To sa mi nepáči. Myslím si, že žiadna vláda na svete v demokratickej krajine by podporovala eh, takéto kroky proti ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorí sú závislí. To je jedno, či už ide o kompromis, či už ide mm, o eh, akúkoľvek eh, politickú skupinu Myslím si, že tento žargon, e, ktorý sme tu použili na, malých, e, pardon, na dobrých a zlých, e, nie je správny. Španielská vláda má veľmi dobrú legislatívu a napríklad má zákon o odkázanosti, o dávkach na starostlivosť o ľudí so zdravotným postihnutím, ktorý jasne stanovuje postupy. Mali by sme nechať to na španielské orgány, na orgány autonómneho spoločenstva, aby aplikovali tieto ustanovenia na základe hodnotení. Žiaden z týchto politikov nemôže hm, takéto hodnotenia svojvoľne robiť. Ja som hovorila aj s predsedom tohto výboru, ktorý určite tieto hodnotenia neurobil by len tak svojvoľne, robili to proste lekári a takisto aj odborníci na základe zákona. A ten zákon je legálny, je záväzný. Myslím si, že by sme to mali ponechať na nich. Ak to bude nejaký, nejaký konkrétny prípad, kde prišlo k diskriminácii, to potom je to treba e, preskúmať. Ale myslím si, že Európsky parlament by nemal do tohto zasahovať, pretože je to parlament autonómneho spoločenstva, ktorý by mal uh, zasiahnuť, ktorý by to mal mať vo svojej kompetencii, pretože ak chceme zaslať nejaký list, tak eh, to môžeme eh, spraviť. Avšak treba žiadať vládu autonómneho spoločenstva, ako toto, funguje vo všeobecnosti, koľko ľudí je so zdravotným postihnutím, koľko z nich eh, priš, sa ich zdravotný stav zlepšil, čo treba urobiť, pretože to sú vždy odborníci, ktorí tieto hodnotenia robia toto by mohlo spôsobiť dramu v celom Španielsku, pretože e, zoberme si, že e, tieto súkoly administratívy funguje veľmi pomaly. E, je pravda, že všetky autonómne vlády požiadali o rozšírenie lahoty v rámci zákona o odkazenosti, pretože im chýbali finančné zdroje. To je niečo, v čomu sa venujeme. Avšak podľa mňa, že to nie je v našej kompetencii, aby sme toto venovali, aby sme kontrolovali vládu autonómneho spoločenstva autonómnej oblasti, pretože toto je politická hra a e, mali by sme sa najprv na to pozrieť, ako funguje tento systém. Autonómna e, oblasť e, Valencia a jej vláda, jej parlament, to nie je v našej kompetencii pozerať sa na to, ako funguje Ďakujem. Thank you very much, Monsieur Martin. Ďakujem pekne, pán Martin. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Ja som tu preto, aby som nehral žiadne politické hry, ale aby e, som sa snažil k tomu venovať. Ja nemám vôbec dôvod, aby som e, veril tomu, čo povedali jedni alebo druhý, čo sa stalo. Myslím si, že svojvoľne politicky sa bol odstranený zdravotný, zdravotné postihnutie, aspoň tak som to pochopil na základe tejto dnešnej petície, ktorej sa venujeme španielský štát a um, autonómne spoločenstvo Valencia má síce právo to urobiť, určite to nie je európska kompetencia, ale ja si myslím, že úloha aspoň e, komisie alebo teda nášho výboru e, by minimálne mohol pripomenúť, že tu ide o základné ľudské práva európskeho E, spoločenstvo Európskej únie. Myslím si, že to je spravodlivé. Tak, ako to bolo povedané pred chvíľočkou, ja by som požiadal o to isté. V tomto prípade by sme mali prípadne obdrž- snažiť sa obdržať e, jasné údaje, že to zníženie zrazu a jednotlivých zdravotných postihnutí bolo naozaj e, vykonané na základe hodnotenia odborníkmi alebo lekármi v, Valen- v provincii Valencia, ak teda takéto komisie boli zložené z lekárov a odborníkov a ak tieto osoby naozaj boli prezreté lekármi, tak potom na základe normálneho lekárskeho vyšetrenia, tak je to v poriadku. Ak tomu tak nebolo, tak možno, že so mnou nebudete súhlasiť. Ja si myslím, že je to svojvoľné politické rozhodnutie, ktorých cieľom je samozrejme len znížiť finančné náklady a znížiť vyplacenie sociálnych dávok na pre takéto odkazané osoby. Mali by sme vlastne požiadať e, o lekárske šetrenie, aby sme vedeli, že či naozaj ten e, objem zdravotného postihnu- ľudí so zdravotným postihnutím sa znížil na základe toho, že naozaj tu bolo zistené, že prišlo k naozajmu lepšeniu stavu týchto osôb. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo Enrique Calve Chambro. A predtým, než sa vyjadrite, by som chcela povedať, že či to máme pani Rodríguez a pani Albiol a potom budeme musieť uzavrieť zoznam rečníkov, pretože vlastne už sme prišli o pol hodiny, viac než pol hodiny. Takže Enrique, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Budem sa snažiť byť stručný a konkrétny, ale opustím túto miestnosť veľmi smutný, po tom, čo som si vypočul, čo sa deje, takže dovolte mi postupovať ďalej pri hovore po španielsky, pretože chcem, aby ma dobre porozumeli aj moji španielskí kolega, všetky moji navštevníci. Takže ach, všetkým by som chcel povedať, že tu došlo k manipulácii pravdepodobne pokiaľ ide o tú otázku, ktorú tu riešime, ak sa snažíme robiť šetrenie v rozpočte na úkor tých najslabších. To je jednoducho obscénne. Títo ľudia, e, tým platí všetká moja solidarita, to by som chcel povedať na úvod. A pokiaľ ide o tú pomoc, ako sa tento problém dá efektívne riešiť, ja si myslím, že sa nesmie manipulovať s takýmito ľuďmi, respektíve ak sa im možno iba aj vysvetlí, že ten problém by sa dal vyriešiť. Myslím si, že počas tých ostatných 30 rokov vlastne sa situácia zhoršila, je to celé viac diskriminačné a jednoducho nedá sa s tým nič urobiť, je to jednoducho veľmi diskriminačné, to je veľký problém, boli tu zlé profesné postupy. Takisto aj otázka, či to všetko bolo dobré alebo nie. Týmto ľuďom jednoducho nemôžeme zneužívať na politické účely musí sa to týmto ľuďom aj povedať a musí sa im povedať, že akým spôsobom sa ich problémy dajú riešiť, musí sa urobiť, musí sa docieliť a dosiahnuť spravodlivosť. Parlament môže poskytnúť poradenskú činnosť, môže tu došlo, možno tu došlo aj k strate energie a peňazí a chcel by som, aby sa pristupovalo k tejto skupine ľudí čo možno s najväčším rešpektom, Problém treba riešiť a to v plnej miere dôstojnosti, ktorú si zasluhuje, ale nie takým spôsobom, že sa či to týchto ľudí že sú pozvaní na politické zasadnutia. Ďakujem pekne, pani Rodríguez. Ďakujem pekne, teraz som zasa ja smutná, po tom, čo som si vypočula môjho kolegu. My, európsky poslanci, zastupujeme záujmy občanov a tento výbor má kľúčovú úlohu. Nede tu o to, aby sme kontrolovali postupy jednotlivých orgánov. Ide to predovšetkým o to, aby sa dodržiavali základné práva a pravidlá. Je tu dostatočný dôvod na našu prítomnosť a na to, aby sme vychádzali z toho, že tu došlo k diskriminačného uplatnenia zákona na úkor postihnutých provincií Valenciana a to počas dvoch rokov, kde bez akýchkoľvek dôvodov sa znížila miera postihnutia u pacientov, čo vlastne viedlo k úspore pre štát a došlo teda k zníženiu finančných prostriedkov pre tých, ktorí sú na tieto finančné prostriedky odkázaní. Takže apelujem tu na kompetenciu, na pocit zodpovednosti komisie. Tí, ktorí sem prišli, pre nich to vôbec nebolo jednoduché dostať sa sem, aby takýmto spôsobom obhajovali v petičnom výbore svoj prípad. Ak nám skutočne ide o to, aby európsky občania mali pocit, že sa môžu priblížiť k európskym inštitúciám, tak prídu práve preto, lebo majú pocit, že ich tu niekto vypočuje a že im tu niekto sa zastane. Nehovoríme tu teraz o kontrole postupov, ide tu o základný princíp, o základný prístup, pristupovania k všetkým férovo. Ako jednoducho vysvetlíme to, že 25% prípadov bolo znížených, pokiaľ ide vyplácanie tých e, finančných poplatkov, ako inak, ak nie v kontexte znižovania rozpočtu. To je čistá politika. Ja ďakujem týmto návštevníkom za to, že prišli, obdivujem ich za ich sílu, za to, že prišli medzi nás a my sa môžeme z ich príkladu všetci inšpirovať. Ďakujem pekne, my samozrejme môžeme iba vyjadriť to isté, čo ste práve povedali. Veľmi pekne ďakujeme za to, že ste prišli k nám, my to veľmi rešpektujeme. A teraz dostane slovo pani Albiole, poprosím vás o stručnosť, pretože už ste mali slovo k tejto téme. Ďakujem veľmi pekne. Takže chcela by som povedať, že sa nachádzame v Európskom parlamente a v Európskom parlamente sa robí politika. Politika je ne, robiť politiku to je niečo veľmi dôstojné, pretože sa venujeme takýmto spôsobom verejným otázkam. Tí, čo robia v parlamente európskom iné ako politiku, tak to je jednoducho čudné tie petície, ktoré sa sem dostávajú, tak to je vlastne výsledok politického rozhodovacieho procesu e, na úrovni rozhodovania. Vlastne ide o výsledok politického rozhodovania, či je to na miestnej alebo štátnej úrovni. Tá petícia je takisto výsledok politického rozhodnutia, pretože vlastne akým spôsobom sa implementujú patričné predpisy v Španielsku alebo v tomto konkrétnom regióne, tak to je rozhodnutie politické politického charakteru. Napríklad Partido Popular pravdepodobne v tom čase rozhodol o tom, ako sa bude postupovať, takže aj tento výbor má za úlohu dbať o to, aby sa dodržiavali základné práva, aby tu nedochádzalo k porušovaniu predpisov. Konk- hovoríme tu o konkrétnych predpisoch, pokiaľ ide o implementáciu patričných predpisov. Hovoríme tu o porušovaní základných práv, takže mali by sme minimálne napísať list e, samozpráve Valencia, aby sa situácia riešila. Nie je predsa možné na tú zodpovednosť na plecia lekárov. Ako vieme, je to politické rozhodnutia, ktoré vlastne boli svojho času prijaté zo strany tamošej vlády. Myslím si, že to obvinenie, ktoré tu bolo, to, čo tu bolo povedané, že petičný výbor manipuluje, manipuluje e, predkladateľov petícií, to je jednoducho strašné. Títo predkladatelia prišli dnes preto, pretože ich petícia bola prijatá v rámci tohto postupol petičný výbor, zaradil tieto petície do programu, pozval týchto ľudí. Takže obvinenie petičného výboru v tom zmysle, že by sme manipulovali predkladateľov petície, to je jedna veľmi vážne obvinenie a pán Kalves by jednoducho tieto svoje slova mal stiahnuť. Ďakujem veľmi pekne. Pán Eduard. Už som ukončila túto diskusiu. OK. I take note of that. I take note. Beriem na vedomie. Môžem teraz dať slovo znovu predkladateľovi petície, ktorý sa v stručnosti bude môcť vyjadriť na to, aby zareagoval na túto tému. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja hovorím na výbor. Pre mňa by bude veľmi ťažké uh, sa vyjadriť. Zdá sa mi to dobré, čo povedala komisia, ale my nemáme vinu za tú chybu, čo sa stalo. Pokiaľ ide o petície, ktoré som tu zaslal, chcem vo svojom mene povedať, že o toto som nežiadal. Nemôžeme túto chybu hádzať ani na nás, žiadateľov, ani na niko a vôbec nie na tých, ktorí trpia zdravotným postihnutím, to už vôbec nie. Chcem povedať len toľko, že aby sme si boli istý, akýkoľvek zástupca Európskeho parlamentu v tejto sále, že my sme nežiadali žiadnu pomoc zo strany žiadnej politickej skupiny, aby nám zabezpečilo vyriešenie tejto otázky. Po tretie chcem povedať, že my nevieme, či je pravda to, čo sa stalo vo Valencii viem, čo vieme. To, čo vieme, je to, že máme dokumenty, ktoré sme systematicky zasielali predsedníctvu a nechápame, prečo predtým to nebolo revidované. To sú len indicie a takéto indicie sú tie, ktoré chceme, aby boli vyjasnené. Nehovorím, že máme pravdu. Chceme, aby sa pravda objavila, aby bola zistená so všetkou zodpovednosťou. To nie je naša chyba. A druhá otázka. Prvá pani podpredsednička, ktorá hovorila, ktorá sa vyjadrila, poprosím vás, už dlhý čas nemôžete si zamieľať, zamieňať zákon o odkazenosti z osôb so zdravotným postihnutím s eh, inými zákonmi. Toto je zákon z roku 1999 a s 1961, ktorý sa nezmenil a ktorý našťastie práve, práve eh, E, Partito Populára presadilo. Takže poprosím vás, aby ste teraz nezamienali petície s týmito otázkami. Ja ľutujem, že ste nehovorili aspoň s niektorými osobami, ktoré by objavili, a ktoré by objasnili niektoré svoje prípady, aby ste vedeli, aké sú problémy, ktoré máme v našej krajine aké prekážky, aké bariéry musia prekonávať nielen teda fyzické, ale takisto aj právne, súdne. Musíme prekonávať, ktoré sú naozaj veľmi náročné. 5 rokov strácame čas a nenachádzame riešenie na naše problémy. Toto všetko je to, čo chceme vyriešiť. Pretože všetko toto má dopad, veľmi vážny dopad na situáciu, veľmi vážnu situáciu týchto osôb, nedostatok informácií, čistá diskriminácia. Thank you. This debate has been most... Ďakujem pekne. Táto diskusia bola veľmi zaujímavá, ale zároveň aj veľmi ťažká a bolestivá. Ja som presvedčená, že všetci členovia tohto výboru vyjadrili takým či onakým spôsobom určitú obavu ohľadne toho, čo sa deje a vlastne miera diskriminácie alebo prvok diskriminácie je niečo, čo je ukotvené v základoch, na ktorých stojí Európska únia, takže predsa len musím ukončiť tento bod, pretože sú tu ďalšie body, ktoré musíme ešte pred koncom dnešného dňa poriešiť, ale je tu pre vás budúcnosť, takže ja by som navrhovala, aby petícia číslo 172, ktorá je vlastne tá neskôršia, ktorú ste predložili, pozostala otvorená a dostane sa na program budúceho zasadnutia, pretože ešte stále sme nedostali, neobdržali odpoveď Európskej komisie k tejto petícii. Musíme jednoducho dodržiavať pravidla, musíme vyčkať odpoveď reakcie Európskej komisie a potom môžeme opätovne sa venovať tejto téme a môžeme to predložiť. Agenda after that. When it comes to, to uh, how to proceed apart from... Takže Odsiadnúť od tohoto by som navrhl, že napriek tomu treba zaslať list vyjadrujúci hlboké pobúrenie, pokiaľ ide o, a bude to adresované vláde Valencie, aby si to prečítali a potom oni uvidia, že ako sa rozhodnú, či to zoberú na vedomie, alebo či to jednoducho e, strčia do zásilky. Minimálne si musia uvedomiť, že táto diskusia sa uskutočnila tu v Európskom parlamente vo výbore pre petície a to je jasný signál ako taký. My samozrejme uh, preskúmame tie ďalšie prvky tej petície, ktorá s tým súvisí. Takže môžeme postupovať v tomto duchu. Môžeme teda postupovať takto k tejto konkrétnej petícii číslo 172. Dobre. A môžeme teraz následne uzatvoriť túto petíciu 1062 z roku 2016, pretože predmet je rovnaký a budeme sa tomu venovať v budúcnosti vzhľadom na ten zmetok v rámci postupov. Môžeme takto postupovať? Ďakujem výborne, takže takto postupujeme a ďakujem veľmi pekne ešte raz za to, že ste pricestovali z veľmi ďaleka a vaše problémy a otázky budeme naďalej riešiť. Ďakujeme. Teraz prejdeme k ďalšej petícii 0760 z roku 2007 predložená Cosimom Fracasom. Link on a dioxin alarm in Taranto and petition to... Ide tu o takisto petíciu 2207-2013 Violantision, kde ide o environmentálne znečistenie zo strany fabriky Ilva v Tarante. A Tonia Bataglia tu predstavuje spoločnosť Peacelink. Nech sa páči, máte slovo 5 minút. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Drahá pani predsednička, ja vám chcem poďakovať za to, že, ste, že som mohol vám podať aktualizovanú eh, informáciu o tom, čo sa deje. Teraz už 9 mesiacov máme za sebou, odkedy eh, som naposledy bola tu, ale skoro nič sa nezmenilo. A tieto eh, zmeny vôbec, a keď sa aj zmenilo, tak to nebolo pozitívne. Chcem niektoré veci zmeniť. v, pokiaľ ide o hlbokú frustráciu, ktorú e, pociťujú obyvateľia Taranty e, pred e, jednotlivými inštitúciami, musím konštatovať, že vláda naďalej vôbec neprisuduje pozornosť tomu, ako dioxín má vplyv na zdravie obyvateľov. Aj potom, ako zomrel pred 12 dňami jeden z ďalších zamestnancov tohto závodu. Mm, toto bolo ďalšia udalosť vláda sa e, rozhodla ovplyvniť rozhodnutie súdu a takisto aj e, zamietnúť e, sťažnosť. V júli v Tarante začal proces s Obvinení boli 44 ľudia, ktorí by boli mať zaťahnutú do tohto procesu, ktorí sú súčasťou manažmentu ILVA a takisto aj politici. E, aby ste pochopili, aké sú veľké záujmy, finančné záujmy v hre, pretože naďalej e, no, sa nič nedeje, napriek tomu, že jednotliví zamestnanci, obyvateľia Taranta naďalej pociťujú vplyv dioxínu v atmosfére. E, takisto aj tie osoby, ktoré sú do toho zaťahnuté, majú kriminálne chovanie a možno, že Eh, aj v rámci ILVA a v rámci aj eh, politických predstaviteľov, či v Tarante alebo v Ríme, všetci títo sú do toho zatiahnutí. Ešte aj dnes eh, zaznamenávame veľmi znepokojivé vysoké, vysoký obsah dioxínu Viac ako 55 tumorov je spôsobený práve dioxinom. Veľa uh, detí je chorých, uh, je tu častá predčasná umotnosť detí a všetky tie odporúčania, ktoré boli vydané obyvateľstvom, aby nechali uh, si ich otvorené okná len uh, od 12. do 18. hodiny, keď vietor fúka opačným smerom od závodu Ilva. Uh, pokiaľ ide o procesy na súde, zdravotnícke orgány doteraz neaktualizovali žiadne ďalšie údaje, e, zaznamenané zlepšenia vôbec neboli. E, obyvateľstvo Taranto bude musieť nadalej žiť s tým zlom, ktoré tu prináša táto fabrika. E, žiadosť ktorá bola predložená zo strany obyvateľstva, bola zamietnutá. Stále nás nepokojujú údaje, pokiaľ ide o umrtnosť, pokiaľ ide o chorobnosť obyvateľstva v tejto oblasti, ktorý sa týka našich zamestnancov a takisto aj obyvateľov hlavne štvrte Tambury. Takisto no nás nepokojuje aj neustála vôľa zo strany talianských úradov pokračovať v e, fungovaní e, a v nezatvorení brán tejto e, fabriky. I Iuba, pretože ide o veľkú ocieláreň a sú tam veľké finančné záujmy. Nikto nemôže naďalej urobiť nič s tým, pokiaľ ide o eh, povolenie mm, eh, mm, ktoré by malo zohľadňovať všetky tieto mm, nepokojivé údaje, nič eh, z toho nezavážilo. Pokiaľ ide aj dopravu materiálu alebo nakoniec aj nebezpečného odpadu, nič sa neurobilo. Avšak neustále sa snažíme bojovať a využívať zákon, pretože vláda nedávno Mm, začala na novo meniť eh, lehoty na eh, splnenie jednotlivých limitov, ktoré stanovuje aj smernica, Európska smernica o eh, priemyselných podnikoch, ktorá hovorí, že ako náhle budú porušované tieto jednotlivé úrovne, tak musí sa prísť my musíme pristúpiť k jednotlivým krokom z februáru 2007 a sa táto lehota natiahla až do januáru budúceho roku. Vláda neustále podporuje tento priemyselný podnik, pretože ILVA ako sme dobre informovaní, zabezpečuje obrovský zisk niekoľko miliónov eur. Skoro každý deň. Avšak naďalej deti chorejú, eh, ľudia trpia tak ľudnými, ako aj kardiovaskulárnymi chorobami eh, a eh, celý tento závod je akousi bombou pre ohrozenie ľudského zdravia. Využívajú manažery takisto aj samotných zamestnancov a neurobia im žiadne ústupky. Takže ak urobíme plán rozvoja alternatívnych eh, eh, aktivít, tak ako sme to videli v Luxemburgu, eh, Švedsku alebo v Nemecku, ktoré by nahradili aktivity oceliarne Ilva, všetko by sa dalo a ľudia by o, o, o, o zamestnanie neprichádzali. Všetko je proste možné. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som bola rada, ak by sme si mohli vypočuť komisiu. A slovo dostane pani Antiko. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, za slovo. Aby sme vyjadrili teda stanovisko komisie, pokiaľ ide o tento prípad Staranta. Ako viete, ten dôvod je tu, pokiaľ ide o ten proces alebo postup, pokiaľ ide o porušovanie pravidel, došlo tu k porušeniu konkrétne smernice o priemyselných emisiách. V januári roku 2016 komisia pani Vestager začala hĺbkovú vyšetrovanie, pokiaľ ide o štátnu pomoc, na to, aby sa overilo, či tá podpora, ktorú, dostali, ktorú dali talianské úrady, pokiaľ ide o postavenie tejto fabriky e, v Tarante, či je to v poriadku alebo nie. A pravidlá ohľadne štátnej pomoci z úrovne Európskej únie neumožňujú vstup alebo intervenciu, pokiaľ ide o reštrukturalizáciu e, takýchto podnikov. Tieto peniaze môžu byť poskytnuté v prípade vážnych situácií v Tarante, ako v prípade Taranta, pokiaľ ide o práve o znečistenie časti tohto mesta, ako aj okolia kde v meste Taranto ešte stále bývajú ľudia a treba posúdiť, do akej miery vlastne sú potrebné kroky, aby sa chránilo verejné zdravie ako aj životné prostredie a urobilo všetko preto, aby ten princíp, že ten, kto znečistuje, platí, aby sa aj uplatnil. Vo všeobecnosti, čo k tomu môžem povedať, že z tohoto dokumentu, ktorý sme dostali z talianských úradov v novembri roku 2015, tá situácia sa vlastne zlepšila závažne od roku 2012, ale ešte stále pokračuje núdzový stav. Takže talianské orgány musia urobiť všetko preto, aby vlastne tie závery, ktoré sú poskytnuté, pokiaľ ide o prevádzkovú povolenku, pokiaľ ide o túto fabriku, aby sa zamedzilo ďalšiemu znečisťovaniu, tak ako to je vlastne ukotvené v smernici pre, o priemyselných emisiách. Ďakujem veľmi pekne. Takisto aj talianské stále zastupiteľstvo, ktoré reprezentuje pán Nikola Menasi, sa vyjadri. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, ďakujem aj jednotlivým pánom poslancom a poslankyňam, aj všetkým, ktorí sa vyjadrili, občanom, ktorí predložili túto petíciu, všetkým Ďakujem za túto príležitosť, ktorá je veľmi dôležitá, preto aby sme objasnili niektoré body tejto záležitosti, ktorá objektívne je veľmi komplikovaná a veľmi vážna. Pretože je pravda, že priamo má dopad na zdravie obyvateľov a na životné prostredie. Absolutne súhlasím s tým aj e, talianská vláda, pretože tak uvedomia. Situácia v Tarante je veľmi známa. A už mnoho rokov. Pretože všetci si uvedomujú všetky problémy v bývalom riadení tohto podniku, ktorý spôsobil veľké škody na životnom prostredí. Talianská vláda najprv chcela zasiahnuť a je potrebné pochopiť, aká je, aký je právny základ pre tento zásah, pre túto intervenciu. Ide hlavne o záujmy, samozrejme, v prvom rade občanov, ale takisto aj o mandát v rámci talianskej legislatívy a takisto aj talianských súdov. Postoj italianskej vlády je následovný. Škody, ktoré boli spôsobené na životnom prostredí v Tarante, sú výsledkom nesprávneho riadenia tohto podniku, ktoré nebolo v súlade s normami. To bolo objasnené, to bolo dokázané. Bolo to riadenie v rukách rodiny Riva. Toto všetko bolo dokázané, vyšetrené zo strany talianskej vlády ešte v roku 2012. Následne táto záležitosť priviedla talianskú vládu k vážnemu rozhodnutiu. Išlo o obmedzenie činnosti tejto, tohto podniku. Ide o veľkú ocielareň, ktorá má obrovskú produkciu ocele. Toto spôsobilo aj zniženie emisí, emisí v životnom prostredí sú ovzduši, sú teraz pod hranicou maxim, maximálnych eh, limitov, ktoré sú stanovené európskou legislatívou a naviac eh, všetky emisie momentálne sú neustále monitorované. Každý deň všetky emisie na každom mieste, v každom kúte tohto podniku sú monitorované. Na regionálnej, národnej úrovni rôzne orgány vedú neustále kontroly a budúce výsledky budeme mať k dispozícii koncom februára. Tie budú následne zverejnené. Čo je dôležité? Je dôležité pochopiť, že tak, ako funguje tá firma v súčasnosti, nespôsobuje dodatočné znečistenie. Tým chcem povedať, že nekontaminuje, nezhoršuje tú kontamináciu preto je potrebné však teraz urobiť niečo pre dekontamináciu. Táto dekontaminácia ide v rámci nej o to, aby sa odstránilo tá predchádzajúca kontaminácia. Toto je aj úloha manažmentu a naviac je to aj príčina, kde aj štát je zakomponovaný v rámci týchto aktivít v rámci princípu, kto znečistuje, platí. Štát naštartoval súdne procesy proti rodine Riva, ktorá predtým vlastnila túto, tento veľký podnik. Táto rodina sa samozrejme bráni. Rodina Riva má viac a investovala viac ako pol miliarda, pol miliardy eur a následne vytiahla. Momentálne sa nachádzajú v Švajčiarsku a talianský štát sa snaží o to, aby tieto peniaze boli venované na dekontamináciu okolia. Na základe e, naliehavých e, otázok, e, pokiaľ ide o životné prostredie, štát sa snaží urobiť všetko, však nejde o pomoc len finančnými prostriedkami idú aj o zásahy, ktoré musia ísť krok po kroke, pretože vláda, sa, vláda si vyhraduje právo na to, aby zasiahla proti zodpovedným, ktorí za to môžu. Potom tu máme ešte ďalšiu dôležitú vec. Pokiaľ ide o minulý rok, na záver 2015 roku, talianská vláda sa rozhodla predať tento podnik. Boli predložené viaceré ponuky zo strany asi 30 podnikov celého sveta. Avšak vláda chce tento predaj zabezpečiť eh, tak, aby bol ukončený do konca júna tohto roku. Každý záujemca musí predložiť taký priemyselný plán, ktorý by zohľadnil práve úroveň eh, udržanie úrovne zamestnanosti, ale takisto aj eh, údaje, ktoré sa týkajú životného prostredia, čiže dodržiavať tiež program dekontaminácie, ktorý bol začaný. Čiže ide o účinný program Ide o to, kto predloží taký najúčinnejší plán dekontaminácie. To prioritné je, tu je prioritné aj pri potom predaji, pri rozhodnutí v rámci tohto predaja. Ďalej aj ďalšie informácie boli dodané, ktoré môžu poslúžiť ďalšej diskusie. Ďakujem pekne. A teraz slovo dostane pani Damáto. Grazie, prezidente. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja hovorím ako zastupkynia Európskeho parlamentu, ale hlavne ako obyvateľka mesta Taranto. Ešte aj dnes diskutujeme o tom, čo sa stalo pod eh, začiat riadenia Ilvy eh, s rodinou rýva. Avšak e, táto oceliare naďalej znečistuje ovzdušie a toto je dôvod, e, prečo aj Európska komisia v roku 2011 odsudila Taliansko. Práve preto bola naštartovaná e, naštartované konanie pre porušenie legislatívy. Vzhľadom na smernici, pokiaľ ide o odstránenie škôd na životnom prostredí, použil sa princíp, kto znečistuje, ten platí. Avšak máme tu aj politickú záležitosť talianskej vlády, ktorá eh, je schopná eh, prísť k eh, alebo rozhodnúť o predaji takéhoto podniku, aj keď neboli odškodnení ľudia, ktorí pocitili dopad. Pokiaľ ide o 400 postov, ktoré by mali byť zabezpečené, 250, ktoré boli zrušené v priebehu minulého roku. A pokiaľ ide o 300 tisíc pôžičiek až do roku 2015 do decembra, na čo vlastne tieto peniaze boli použité, táto štátna pomoc. Mali by sme sa pozrieť na to, o, o čom sa rozhodne talianská vláda v roku 2016, či chce úplne zabiť obyvateľov staranta kvôli tomuto podniku, ktorý nadalej znečistuje. Už som naozaj unavená z toho, ako každý deň a takisto aj obyvateľia Taranta, ktorí každý deň musia dýchať e, dioxín, ktorý sa nachádza v atmosfére. Žiadna smernica EÚ e e, zatiaľ nezabezpečila to, aby mm, toto všetko bolo odstranené Európsky parlament by mal urobiť niečo pre zdravie svojich občanov, ale takisto zabezpečiť aj ľudské práva svojich obyvateľov Stovky občanov požiadali o, o rozhodnutie a pritom e, neustále sa prioritne venovalo mm, rôznym rokovaniam, ktoré nakoniec nič nepomohli. Máme tu napríklad e, aj boj e, asociácie Číslim, ktorá je stále prítomná a ktorá je stále ostražitá, ktorý dohľadá na toto vec. Naďalej sa obracajú ľudia na súdy, zamestnanci, ktorí každý deň riskujú svoj život tým, že pracujú v tomto podniku viac ako 50 mŕtvych do roku 2015 bolo spôsobených práve týmto vysokým obsahom dioxínu. Takže neviem, to stále opakovať, ale Taliansko má hluchú vládu, ktorá nič neurobila. Pre nás takéto podniky našomu životu nepomôžu. Mali by sme uh, už niečo konečne urobiť, pretože 4 roky sa len šetri, šetri a vyšetruje. No, potrebujeme konkrétne kroky, tak ako sme to žiadali už v roku 2012. Eh, potrebujeme sociálne amortizátory, potrebujeme eh, niečo urobiť preto, aby tieto obete zamestnancov neboli zbytočné. Avšak talianská vláda ide predávať. Predávať a potom sa hoci komu, a potom sa stane to isté, čo predtým. Aj keď možno, že tá produkcia bude trošku iná, nie úplne taká ako predtým. A nakoniec sa nič nezmení na životnom prostredí v tejto oblasti. To je ďalšia vec, ktorá ekonomicky nebude udržateľná. Keď vychádzame z toho predpokladu, že e, e, takto sa e, stane, tak mali by sme sa začať venovať takisto aj obsahu týchto znečistých látok či vo vzduchu, ale takisto aj vo vode. Mm. Peťkrát sme predložili túto žiadosť a pritom e, toto znečistenie v ovzduší v Tarante neustále sa zhoršuje. Európa e, nemôže byť pštrosom a strkať hlavu do piesku. E, mali si uvedomiť, že už v roku 2014 sme predložili odôvodne stanovisko a doteraz sa nič nestalo. Bola navrhnutá hospodárska konverzia Mali by sme naozaj sa snažiť urobiť eh, niečo s ozajstnou dekontamináciou a začať eh, podporovať inovatívne sektory, mm, ktoré by zlepšili eh, tieto stav týchto znečistených oblastí, aj keď táto cesta je dlhá, ale stimuly by mali byť poskytnuté aj jednotlivým zamestnancom. Mali by sme urobiť niečo pre akýsi cyklický, aké cyklické hospodárstvo, kde eh, by boli podporované také podniky, ktoré nezhoršujú životné prostredie. Je možné mm, všetkých týchto zamestnancov, ktorí odišli z Ilvy alebo tam zostali, eh, ich ubezpečiť o tom, že životné prostredie konečne budú mať čisté. Mali by sme to zaručiť, pretože nikto v Európe nemôže žiť takýmto spôsobom, ako žijú ľudia v Tarante tým vedomím, že jedného dňa môžu ochorieť a následkom toho zomrieť. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pani Forenza. Grazie, prezident. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani predsednička, som veľmi rada, že že uh, došlo toto e, do diskusie a chcela by som poďakovať e, predkladateľom petície. Naozaj dúfam, že toto nebude zakryté rúškom e, tajomstva. Keď počúvam talianské orgány, ktoré hovoria v eufemizmoch o problémoch, ktorým tu došlo, myslím, že to nezodpoveda skutočne dramatickému dopadu na zdravie ľudí, ale mm, týka sa to mesta a regiónu a vláda má skutočnú zodpovednosť. Komisia hovorila o tom, že treba rešpektovať kritériá a že tá požadovaná intervencia bola zatiaľ len uh, sľub e, na čiastočné vykrytie nákladov. A problém je, že všetko sa to vlastne deje na chrbtoch e, robotníkov v prvom rade. A to je skutočne priam na hrane s trestnoprávnou zodpovednosťou a vláda nemôže jednoducho iba povedať, že e, stíhaním rodiny Ariba sa problém ukončí. Samozrejme, je tu aj vnútorná konkurencia v Európe, pokiaľ ide o teda čistiace práce. Naozaj e, musíme dbať o čisté životné prostredie. Pokiaľ ide o tú petíciu, e, tak výbor pre životné prostredie mal teda, alebo inicioval misiu do fabriky v Tarente a táto misia sa ale nekonala. Myslím si, že mali by sme ju opäť iniciovať. Tento parlament sa musí postaviť oči voči celému rozsahu tejto veci a Ilva a ide najmä o občanov z o Tarant, života a a zamestnancov. Pani Gardini. Sí, grazie. Ďakujem. Hovoríme o veľmi vážnej veci. Ide o právo na zdravie, čo je prioritné právo. A v Taliansku bola k tomu svojho času veľmi široká rozpráva, boli demonstrácie za zatvorenie, potom aj proti e, demonstrácie a ide o tisíce pracovných miest a boli tu vyhlásenia aj guvernéra Apolského regiónu. A on hovoril aj o možnom e, zatvorení fabriky. A to nie je také jednoduché. Tam 12 tisíc ľudí, ktorým ťažko nájsť inú prácu, ale tieto dve práva, ktoré sú absolútnymi právami, nesmieme ignorovať. A nesmú byť vlastne v konflikte medzi sebou. Musíme chrániť pracovné miesta, ale aj zdravie. Je poľutovania hodné, že je tu taký toľko nedorozumenia okolo tejto skutočnosti, ktorá už dlho sa teší pozornosti. Ja som od roku 2007 v parlamente a spomínam si, že v Taliansku sa už dlho s veľkou pozornosťou sleduje táto fabrika. A v Maďarsku od 2009. sa pracovalo na tejto smernici a boli sme teda aj v, vo fabrike Ilva. A po kríze v roku 2009 tá situácia bola taká, že produkcia vlastne e, sa znížila o 50% v dôsledku krízy. Guvernér regiónu pripomenul, že po prekonaní hospodárskej krízy sa e, podnik opäť dostane do krízy, nie rozpočtovej, ale v dôsledku týchto e, procesov, teda tejto procesnej krízy, a e, musím povedať, že neviem nič o nejakom konaní pre porušenie. To by bolo predsa vyšetrovanie. No a tu je veľký rozdiel. Dekarbonizácia ja som teda vo výbore pre životné prostredie a musí jasne zasnieť, že dekarbonizácia nesúvisí s, s, s nedusnením, ale tu hovoríme o CO2, o skleníkových plynoch. Ak by sme to všetko teraz spojili do jedného vreca, tak predsa si to musíme vyjasniť, pretože tí, ktorí bývajú v Tarante, majú krásne mesto a tí, ktorí zastupujú mesto, neprispievajú k jasnosti, ale skôr veci miešajú. A priemyselná história iných lokalít nás učí, že najlepšia možnosť príspevku, prispenia k sanácii takejto lokality určite nie je zatvorenie História nás učí, že keď zavrieme takúto lokalitu, tak znečistenie pretrváva, len je to tak nechané na pospa sebe a teda nejde o znečistenie, ktoré spôsobujú komíny. Tie komíny v podstate vyhovujú európskym podmienkam. Európska smernica je dodržiavaná Dokonca existujú talianské zákony, ktoré sú prísnejšie než európske. A aj tieto sa, sú dodržané. 80 sanačného plánu je splnených. Takže veľmi krátko na záver. Musíme ďalej sledovať tento transparentný prístup. Aj stále zastúpenie Talianska to pripomenulo. A nemyslím, že by sme tu mali nejako zastrašovať investorov. Ocel je naďalej potrebná a tak neviem, ak máme čisté svedomie, máme čisté svedomie, ak vieme, že je to oceliareň, ktorá bola v súlade s so zákonmi, ale teraz e, sa musia kúpiť, e, musí dovážať ocel z Číny, kde platia úplne iné normy. Takže tí, ktorí sú v Taliansku proti tomu, um, majú určitý záujem to instrumentalizovať, ale táto politická instrumentácia, instrumentalizácia to je naozaj nesprávne. Áno, ďakujem. Eh, chcem vám pripomenúť, že všetci opakujete, čo už zaznelo jedným alebo iným spôsobom a naozaj máme veľmi málo času. nemusíte opakovať to, čo už zaznelo, len ak by ste mali nejaké nové informácie, vtedy ich prosím predneste. Ale trošku sa skúsme obmedziť, keďže už nám eh, naozaj uteká čas. Pán Kozolíno, nech sa páči. A ja by som veľmi stručne chcel k tomu niečo povedať. Ja si myslím, že je absolútne zrejme na základe príspevkov mojich kolegov, že na základe takisto aj prehlásenia vlády, komisie a tak ďalej, že sú to dve vízie, ktoré medzi sebou bojujú. Ja si myslím, že my musíme získať akýsi medziobraz medzi týmito dvoma názormi. Prvý Návrh je to, aby sme otvorili túto petíciu, aby sme ju ponechali otvorenú, aby sme ju neuzatvárali, aby sme naďalej sledovali fázu po fáze všetko to, čo sa deje v Taliansku, pretože to je veľmi delikátna záležitosť. Opätovne e, tu máme rozhodnutie komisie, ktoré odložilo svoje rozhodnutie na rok 2017. Uvidíme, čo sa stane, keď zastupcovia komisie prídu na miesto, jak sa navrhnúť, ak toto pôjde dopredu ďalej aby samotný výbor PETI eventuálne sa odobral na miesto, pretože ja sa domnievam, že z tohto hľadiska, keďže my nikto z nás nemôžeme prijať alebo mať to rozhodnutie v rukách, myslíme si, že mali by sme všetko urobiť za maximálnej transparentnosti, aby sme mali všetky údaje k dispozícii, pretože nie sme zúčastnené strany, sú tu občania na jednej strane, ktorí predložili obrovský problém, stiažovali sa na ne, Máme tu znečistenie, dopady na život, na zdravie všetkých eh, týchto občanov. Ide o tisícky občanov, ktoré síce nepracujú, niektorí, ktorí pracujú v podniku a tí ďalší, ktorí nepracujú, ale ktorí žijú v okolí tejto fabriky. Je to ťažká záležitosť, eh, potrebujeme pozorne usledovať a ja by som chcel vám navrhnúť, aby tieto dve strany stanoviska sme zohľadnili a to je teda aj ten návrh, ktorý by som vám chcel predložiť, že ešte teraz eh, nie je vhodný čas e, rozhodnúť, pretože e, talianská vláda e, sa snaží niečo urobiť s týmto priemyselným podnikom. Je potrebné počkať a máte diskusiu, ktorá by sa týkala vlastníctva tohto podniku, pretože je tu veľký spor ohľadom vlastníctva tohto podniku, s tým, že si uvedomujeme, Myslím, že toto všetkým bude vyhovovať, že v tomto prípade prítomnosť súkromného podniku nezlepšila stav tohto podniku a dokonca ešte zhoršila kvalitu ovzdušia a preto toto otvára obrovský súdny spor, dokonca aj pokiaľ ide o zakomponovanie európskej legislatívy, pretože keby sme mali potom zajtra rozhodnúť a z hodnotiť všetky tieto škody, ktoré sme urobili na základe tohto rozhodnutia v tejto záležitosti. Tak epok, mali by sme ešte počkať na výsledky šetrenia. Po druhé, v týchto mesiacoch myslím, že v súlade s komisiou sa hľadá iná cesta, ako vyriešiť túto záležitosť, aký si verejno súkromný verejno-súkromné vlastnenie tohto podniku. Myslím si, že v júli by mala byť ten, tento proces uzavretý a tým sa uvidí, čo sa bude ďalej robiť so zlepšením tejto situácie, pretože musíme si uvedomiť, že teraz je tam menej znečistenia, že prichádza k znižovaniu kontaminácie, máme tu program dekontaminácie výrobného procesu, ako aj e, zlepšovanie životného prostredia. Ide o naozaj komplexný prípad. Myslím, že to nie je v Európe nič podobne veľké a teda by som vám chcel navrhnúť, aby sme veľmi pozorne sledovali čo najtransparentnejšie túto záležitosť záujme všetkých protagonistov tejto záležitosti. Určite, že sú tu privátne subjekty, ktoré sú za to zodpovedné, ale mali by sme sa venovať eh, diskusii za verejnej kontroly zblízka tejto záležitosti. Ďakujem pekne. Pani Evi, pán Martin, mm, Jude Curtin Darling a Margaret Auken eh, sú prihlásení. Týmto končím zoznam a pokúste sa prosím čo najstročnejšie. Naozaj už veľa toho zaznelo. Pani Evi, máte slovo. Ďakujem pekne. Takže ja sa budem snažiť byť stručná. Ja som chcela povedať len toľko, že chcem požiadať, aby táto petícia zostala otvorená. Na schôdze koordinátorov som predložila túto žiadosť delegácii NV, aby navštívila podnik, aby si to vyjasnila, aby mala bližšie informácie k tejto záležitosti vzhľadom na všetky informácie, ktoré sme tu dnes získali, aby sa na to pozerala rôznymi spôsobmi, aby sa mohla zamyslieť eh, všeobecne nad eh, životom, fungovaním tohto podniku, aby tento nadalej mohol realizovať svoje aktivity, pretože a chcem pripomenúť, že hovorí, ho, spomenul, bolo tu spomenuté, že tento podnik eh, poskytuje zamestnanosť desiatkom, 10 tisícom zamestnancov. Eh, nezamestnanosť v Tarante predstavuje 40 takže toto je naozaj vážna záležitosť, hlavne v časoch eh, hospodárskeho oživenia, keďže sa vykonávajú kroky na to, aby bola realizovaná dekontaminácia, zavrenie tohto podniku by mohlo mať vplyv na životy tisícov obyvateľov, ktorí by mohli prísť o svoje zamestnanie. Toto je cieľom, toto je našim cieľom Samozrejme, že určite tu bolo prijato viacero politických rozhodnutí v rámci priemyselnej oblasti, ktoré neboli správne, eh, od ktorých už vláda ustúpila a ja by som chcela zdôrazniť aj zásadnú otázku, ktorá sa týka tak oblasti zdravotníctva, ako aj životného prostredia v tejto oblasti, pretože pripomínam kumulatívny a neustály účinok eh, týchto znečistujúcich prvkov, hlavne dioxínu, má obrovský vplyv na zdravie obyvateľov. Čiže my nemôžeme zabúdať na to, že musíme vážne bojovať proti tomuto dopadu, pretože všetky tieto dopady, všetky tieto snahy o zmiernenie dopadov na životné prostredie boli zatiaľ neúčinné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Marta. Ďakujem, ja sa pokúsim byť stručný. Ja nechcem hovoriť, či nechať e, otvorené alebo zatvoriť Taranto, to nie je moja kompetencia. Ale Taranto nezodpovedá environmentálnym normám. Bol som tam v roku 2015 v decembri a videl som na, na tvári miesta e, všetky tie, ten prach v, e, v obci, v meste. A takže je tu v podstate také nejaké akoby rukojemníctvo, ako nejaká rukojemnická dráma, čiže ľudia e, sú ohrození na zdraví, ale na druhej strane sú tu pracovníci, ktorí riskujú, že prídu o pracovné miesto, no a teda snažia sa e, vysvetliť e, talianským občanom a občanom Taranta, že je to buď jedna alebo druhá, ale ja si myslím, že oboje je možné. Ja som 30 eh, rokov pôsobil v ocelárskom priemysle a viem, že veľa sa tam dá urobiť, takže tu je eh, skutočný problém rešpektovať zákon, eh, legislatívu environmentálnu. Treba jednoducho dodržať normy a to rýchlo. Tu e, súhlasím s predkladateľom petície, nesmie to už čakať, treba si to stanoviť ako prioritu a držať sa toho. Ja som v tlači čítal, že sú tam nejakí potenciálni nejaký uh, následníci. A to ma, ale to ma teda neus, neubezpečuje. Ja som za to, že tam musí byť dodržená legislatíva v čo najkračej lehote a ak teda to nebude e, v súlade s normami, tak je to ohrozenie zdravia a o zdraví sa nerokuje a preto treba investovať a mm, dosiahnuť súlad s predpismi. Mám tu ale otázku na talianskú reprezentáciu. E, myslím, že Švajčiarsko odmietlo požiadavku Talianska e, o e, prostriedky z švajčiarských konst, takže neviem, ako je to s tým znečisťovateľom. Ďakujem pekne. Jude Curtin Darling, ďakujem pekne. Ja ako netalianka vždy som e, sa nemala veľmi vyjadrovať k oceliarskému podniku v Taliansku, ale sledujem, čo sa v Tarante deje. Sledujem to už 10 ročie, odkedy som e, bola e, šéfkou oceliárov v Európe a Edward bol v mojom výbore a veľa sme sa zaoberali práve talianským oceliarským priemyslom. Takže z pohľadu pracovníkov v oceliarstve a oceliarskej komunity mimo Talianska toto je veľmi dôležité vzhľadom aj na to šetrenie týkajúce sa štátnej pomoci, pomoci, ktoré spustila komisia a to samé o sebe je dôvod, prečo by tá petícia mala ostať otvorená, pretože tá fabrika Ilva je v epicentre diskusí o tom, ako mm, vlastne vyčistiť priemysel a treba teda konať e, historické úrovne znečistenia, historické problémy s verejným zem, ale ako na to, v rámci e, teda európskych e, pravidiel a obmedzení, ktoré tu členské štáty majú, e, pokiaľ ide o čistenie teda priemyselných priemyselného znečistenia a v odveziach, ktoré sú v problémoch v dôsledku napríklad environmentálnej výkonnosti. No a Eduard to veľmi elokventne povedal, čo sa týka toho vydierania alebo sú tam rôzne záujmy lokálnej komunity, e, zamestnancov a tak ďalej. Nechcem k tomu už nič hovoriť, ale podporujem e, myšlienku misie z výboru a na záver chcem povedať svoju osobnú skúsenosť. Ja som z ocirárskeho mesta, práve sme prišli o 8 tisíc pracovných miest v mojom rodnom meste Takže nehovorte o stráte pracovných miest, ako keby to bolo najjednoduchšie riešenie problémov. Tie pracovné miesta sa nevytvoria automaticky e, tým, že sa niekde stratia miesta. Regenerácia obrovské úsilia nedá sa garantovať, že sa vytvoria pracovné miesta pre tých, ktorí e, stratili, že sa vytvoria miesta v nových odvetviach. Takže musíme naozaj sa seriózne zamyslieť nad priemyselnou stratégiou v Európe, na európskej úrovni, na národnej úrovni, regionálnej a vo vašom prípade je to priemyselná stratégia aj na lokálnej úrovni, čiže je potrebný skutočný plán pre túto lokalitu. Ale naša skúsenosť je taká, že tie náklady na vyčistenie lokalit, eh, na investičné náklady nebo materiálov sú podstatne menšie než sociálne a ekonomické náklady, ak sa takéto um, lokality zav- zatvoria a tí, ktorí e, sú v dôsledku takýchto zatvorení dlhodobo nezamestnaní, e, to má samozrejme dopad aj na e, teda celú tú lokálnu komunitu, na deindustrializáciu, takže nie je to nejaký automatický proces, že by sme zabezpečili regeneráciu. Prajem vám veľa, veľa šťastia. Nám sa to nepodarilo, ale prajem vám naozaj všetko to šťastie v Taliansku, aby ste to vyriešili, aby ľudia neboli nezamestnaní, aby ste potom to nemuseli vlastne riešiť, keď sa to celé rozpadne. Takže toto je situácia, v ktorej sa my ocitáme momentálne na severovýchode Anglicka, takže máme obrovskú nezamestnanosť. Margaret Alken. Pani Alken. Ďakujem pekne. Myslím si, že budem hovoriť Chcela som povedať, že podporujem tú myšlienku také zisťovacej návštevy, misie. Mali sme vlastne tieto oceliárne už na programe tohto výboru toľké roky, že vlastne je to, že ak tam prídeme vlastne, nebudeme teda starí dobrí známi, ak sa uvidíme, ale minimálne vieme o tejto problematike veľa ak výbor petičný ide na takúto petičnú misiu, tak musíme robiť všetko preto, aby sme tam prišli ako petičný výbor, nie ako výbor pre životné prostredie. My tam prídeme pre občanov, vidíme tam pre tých, ktorí predkladajú, tento, predkladajú túto petíciu. Ide o klasický problém, Samozrejme však nemôžeme my eh, ponechávať, aby fungovali také priemyselné odvetvia, ktoré zabíjajú doslova ľudí. My musíme si vypočuť všetky názory a ja podporujem takúto zisťovaciu misiu, ale musíme celkom jasne povedať, že my sme výborom pre petície a nie sme nejaká podporná komisia, ktorá by sa zasadzovala o to isté, čo, že sa zasadzuje výbor pre životné prostredie. No a teraz som rada, že môžem dať slovo späť eh, pani predkladateľke petície, pani Antonia Batári. Ďakujem pekne. Budem reagovať veľmi stručne. Zareagujem na to, čo povedala predstaviteľ talianskej vlády alebo zastúpenia, pokiaľ ide o, tú, pokiaľ ide o túto fabriku Ilva, tak tieto problémy sa netýkajú iba samotnej fabriky, ide tu o problémy, ktoré vlastne trvajú odtedy, odkedy je to, pod, odkedy je to v rukách štátu správy ISPRA ako aj správa ILVA, ktorá vlastne je k dispozícii on, online podobe, sú vlastne tie isté správy, ktoré, e, kde sa dozviete informácie o nedodržiavaní noriem týkajúcich sa emisí a nie je pravdou, že emisie sú nie nebezpečné zdraviu. Tieto emisie išli trochu dole, pretože tri vysoké PC momentálne ešte stále sú v prevádzke a to z dôvodu, že vlastne tá výroba bola znížená 50%, ale tá situácia je ešte stále veľmi znepokojivá, predovšetkým pokiaľ ide o Taranto. V meste Taranto sa používa taká metóda a také nástroje, ktoré vlastne boli uplatnené ešte zo strany Ilva svojho času a ide tu takisto aj o hodnoty v rámci tej správy ISPRA a ILVA, kde sa hovorí o zaťažení tých prvkov, ktoré sú karcinogéne. Toto množstvo karcinogénov je ešte stále neakceptovateľne vysoké a chceli by sme pripomenúť, že geografická poloha Tarenta vedie aj k tomu, že vietor zo severu prispieva k tomu, že mesto je stále vlastne e, zaviaté vrstvou emisí. Mali sme tu taký mesiac, kde vlastne 20 dní z mesiaca tá situácia bola jednoducho neúnosná. A či tu ide o more, alebo pôdu, alebo ovzdušie, treba povedať, že to znečistenie je ešte stále veľmi vysoké a tie správy Ilva a Ispra vlastne dokazujú, že tá situácia je zlá. Dokazujú to aj videozaznámy, ako aj ostatné informácie, ktoré máme k dispozícii. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a Teraz musím povedať, že už skutočne nemáme žiadny čas. Nemôžem jednoducho otvoriť e, túto diskusiu opätovne pre stále zastúpenie. Pani Pitera, môžete dostať pol minúty, ak chcete sa vyjadriť. Vážená pani predsednička, práve som našla roz, uznesenie Európskeho parlamentu z roku 2012, ktoré sa týka práve tejto záležitosti a práve z tohto dôvodu som sa chcela vyjadriť, pretože táto petícia bola predložená v roku 2007 a v roku 2012 sme prijali uznesenie k tejto záležitosti, takže sme urobili určitý pokrok. Ďakujem veľmi pekne, takže môžeme urobiť záver. A teraz mi musíte pomôcť, cení kolegovia. Táto petícia zostane naďalej otvorená, a to zo zjavných dôvodov, Ehm, sú tu stále postupy, pokiaľ ide o porušovanie pravidel, ale čo teda ja navrhujem? Navrhujem následovne, zašleme list výboru Envy predtým, než oni zašlú formálnu delegáciu, ktorá sa uskutoční v júli, kde vyjadríme vlastne obsah tých petícií, ktoré sme my obdržali, na to, aby sme upriamili pozornosť na skutočnosť, že tu nejde iba o otázku životného prostredia, ale že vlastne tá petícia, ktorú máme, by mala byť zobraná do úvahy v prípade plánovania ich návštevy, na to, aby to bolo jednoducho zapracované. Takisto z úst pani Auken sme počuli ohľadne tej zisťovacej návštevy. To je takisto niečo, na čom sa môžeme dohodnúť, ale budeme to musieť jednoducho priniesť na stretnutie koordinátorov neskôr, takže momentálne k tomu nemôžeme urobiť, povedať nič, musia to prediskutovať koordinátory. Ale čo môžeme urobiť, je, že Zašleme takisto ďalší list talianským úradom, kde sa vyjadrime, že na základe tých petícií sme preskúmali tieto záležitosti, sme to hĺbkovo preskúmali, kde boli zastúpení všetky, všetci predstaviteľi. Môžeme takto postupovať? Ďakujem. Ďakujem pekne a chcem povedať, že bolo to skutočne veľmi príjemné sedieť tu na tejto predsedníckej stoličke a pozorovať kolegov z jednotlivých politických skupín, ako si prikyvovali. Zdá sa, že tu je plná miera koncenzu, pokiaľ ide o závažnosť tejto témy, kde vlastne nie sú žiadne veľké rozdielnosti medzi politickými skupinami, takže to bolo veľmi príjemné pozorovať, aspoň teda z času na čas vidieť niečo takéto. Ďakujem veľmi pekne za túto skúsenosť, ďakujem pekne predkladateľom petície, ktorí vlastne takýmto spôsobom ozrejmili takúto závažnú situáciu. My to berieme v plnej miere na vedomie a budeme patričným spôsobom postupovať. Takže ďakujem veľmi pekne aj talianskému zastupiteľstvu, že boli zastúpené na dnešnom zasadnutí. A vítame vás aj na, pri ďalších príležitostiach. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Teraz zmeníme tému a prejdeme hneď k bodu číslo 16, čo je vlastne zisťovacia návšteva do Španielska ktorá sa uskutoční 8. až 10. Okto, febru, februára 2016 a predsedom tejto delegácie bol pán Čáky. Takže dostanete hneď slovo, aby ste nás informovali o tejto návšteve a vysvetlili nám, ako vlastne ste to vnímali. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, uh, Madam Chair. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ak dovolíte, tak by som chcel využiť teraz slovenský jazyk. Budem hovoriť po slovensky. Wait a minute. Will all of you that you are intending to leave the room, could you do it quietly? Počkáme, kým všetci odídu z, miestnos- z miestnosti a uh, prosím potichu, aby kolega nebol vyrušovaný. Takže pani predsednička, stený výbor môžem vás informovať o tejto misii na troch úrovniach. Prvá úroveň je úroveň technická a úroveň faktov. Druhá úroveň je politická a tretia úroveň je úroveň outputov, to znamená našich možných budúcich aktivít. Čo sa týka úrovne faktov, chcem zdôrazniť, že podľa môjho názoru táto misia bola pripravená výborne. Chcem sa poďakovať všetkým, aj e, našim technickým spolupracovníkom, sekretariátu, tlmočníkom a všetkým kolegom, e, politickým poradcom, ktorí sa zúčastnili. Myslím si, že to bola výborná tímová práca. Čo sa týka obsahu e, našej návštevy, mali sme tri veľké stretnutia. Ako je vám známe, celá misia sa uskutočnila na základe dvoch petícií. Jedna petícia sa týka problematiky rieky e, Ebro a druhá petícia sa týka problematiky Tacho. V oboch je spoločné to, že skutočne je asi málo vody na peninsule, je veľký záujem zo strany rôznych aktérov o túto vodu a pravdepodobne vznikli a boli problémy v minulosti, ktoré vyvolali takéto napätie. Musím zdôrazniť aj to, že aj ja osobne chápem tento problém ako vecný problém a zdá sa, že v oboch prípadoch e, išlo aj o silnú podporu verejnej mienky z daných regiónov. To znamená, bola tam silná účasť na našich stretnutiach zo strany civilného sektoru, odborníkov, peticionárov, niekedy aj pracovníkov univerzít. Predtým, ako sme išli do Španielska, bol som upozornený a vyzeralo to tak, že to politicky bude dosť citlivá téma a že možno, že budeme mať konflikty medzi sebou poslanci Európskeho parlamentu. Ehm, veľmi rád vás informujem o tom, že opak bola pravdou ja som možno nasadil trošku trčiu ruku, ale na moje počudovanie to bolo akceptované. A chcem povedať, že moji kolegovia poslanci Európskeho parlamentu sa obmedzili predovšetkým na e, položenie otázok, respektíve získanie viac informácií a pri oficiálnych rokovaniach e, veľmi neprezentovali osobné názory. Je pravda, že v médiách sa potom objavili e, takéto osobné názory, a, ale to nebolo nejak masové. Ja som sa snažil vyvážovať e, tento, túto tému, respektíve tento problém tým, že som urobil vo všetkých troch dňoch e, oficiálnu tlačovú konferenciu. A informoval som médiá o tom, že máme záujem, seriózny záujem o tieto problémy E, Európsky parlament sa snaží seriózne analyzovať túto situáciu. Zdôrazňoval som, že riešenie nie je v našich rukách. My musíme spolupracovať e, s národnými autoritami a riešenie je predovšetkým v rukách španielskej centrálnej vlády, respektíve regionálnych vlád. A e, súbil som aj to, že prvá verzia nášho pracovného materiálu o tejto návšteve môže byť vypracovaná v apríli. Chcem zdôrazniť aj to, že mal som pocit, že je tam silný záujem médií. E, vo všetkých troch prípadoch e, sme mali záujem veľa novinárov, e, pýtali sa na nás predtým, ako sme prišli do Španielska, v regióne Ebro bolo masové zhromaždenie 50 tisíc ľudí. Takže zdá sa, že aj pre občanov daného regiónu je to e, téma, ktorá e, vlastne ich e, zaujíma. Celkovo môžem povedať, že všetky tie naše, tri naše rokovania, to znamená aj dve rokovania s petičníkmi, aj rokovanie na ministerstve pôdohospodárstva prebehlo v korektnej atmosfére, v serióznej atmosfére, žiadny rušivý moment tam nebol. A myslím si, že renome nášho výboru, respektíve Európskeho parlamentu v Španielsku je teraz e, dosť vysoké. E, je pravda aj to, že e, cítil som zo strany petičníkov silnú požiadavku, že ten problém nejakým spôsobom Európsky parlament pomôže doriešiť Pričom ja som zdôraznil, že my môžeme dať len nejaké odporúčania, zásadné rozhodnutia sú v rukách e, španielskej vlády. Takže to je asi tá technická úroveň. Celkovo ja hodnotím <clears throat> samotnú spoluprácu s petičníkmi, respektíve spoluprácu zo strany výboru veľmi pozitívne. Teraz druhá úroveň je politická. Ja som sa snažil vytlačiť e, túto tému e, z našich španielských rokovaní a snažil som sa, aby to bolo maximálne na úrovni vecnej. Ale musím povedať, že na základe aj e, názoru mojich kolegov, aj na základe mojich pocitov, tá téma je značne aj politická v Španielsku a to si musíme uvedomiť e, z toho dôvodu, že v niektorých otázkach je kompetentná španielská centrálna vláda v Madride a v niektorých otázkach sú zodpovedné regionálne vlády. Aj to si musíme asi všimnúť, že teraz v Španielsku e, centrálna vláda je dočasná a nevieme, ako sa bude vyvíjať e, situácia a v jednom z regiónov v Barcelone je menšinová vláda, to znamená, aj tam je to trošku e, komplikovanejšie. E, mal som aj taký pojem, že nie, dojem, že e, niektoré petície majú aj silný politický podtón. Takže e, bolo to tam cítiť, že na niektoré politické strany je určitá väzba, ale Celkovo si myslím, že e, v oboch prípadoch ide, aj, ide predovšetkým o vecný problém. No a teraz tá tretia úroveň, tá najdôležitejšia, čo ďalej. Pravdepodobne vypracujeme e, finálnu správu e, z tejto návštevy. Ja by som osobne tam rád dal aj niektoré odporúčania ja by som odporučil aj e, pre výbor, aj pre e, členov e, tejto misie vypočuť si aj názor Európskej komisie. Komisia to dlhodobo kontrolovala a Európska komisia mala už niektoré konflikty aj so španielskou vládou, niektoré odporúčania mali, aj ohľadne nového dokumentu španielskej vlády sú E, nejaké odborné názory, takže myslím si, že by sme mali harmonizovať naše kroky e, maximálne s Európskou komisiou a pokúsiť sa e, sumarizovať alebo zosumarizovať tento dokument do konca apríla, ak sa dá, a potom prinesieme sem a pravdepodobne sa dohodneme na niečom, ale pravdepodobne v tomto výbore tá dohoda bude trošku komplikovanejšia. Ďakujem pekne úvodom Snad toľko samozrejme, ak budú otázky, som e, pripravený zodpovedať ich e, aj podrobnejšie. Thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne. No a teraz by nás e, zaujímalo vypočuť si názory aj ostatných členov, ktorí sa zúčastnili na tejto misii, takže ako prvý dostane slovo predstaviteľ komisie a potom poslanci. Skutočne ma to zaujíma pretože vlastne celý deň sme tu hovorili, môžem povedať, celý deň sme tu hovorili k témam, ktoré tu boli, takže nech sa páči komisia, máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Dobré popoludne všetkým. Chcel by som povedať len toľko, že pripomínam, že rámcová smernica o vode stanovuje 22. marec tohto roku ako konečnú lehotu pre ochranu hydrologických hydrologického eh, hydrologických zdrojov. Eh, komisia kontroluje, či eh, bude od tohto dátumu implementovaná táto smernica riade vo všetkých členských štátov a preto komisia bude zohľadňovať aj výsledky tejto informačnej cesty výboru PETI v Španielsku ohľadom hydrologické stavu hydrologických zásob v Španielsku. 22. júna sme mali príležitosť počas minulého roku získať prvé hodnotenie ohľadom hydrologi- stavu hydrologických zásob v Španielsku a spoločné témy, ako aj niektoré petície, ktoré boli súčasťou tejto informačnej cesty a ich výsledky tiež sme obdržali. Všetky e, tieto informácie budú samozrejme súčasťou tohto hodnotenia, ktoré by sme mali predložiť do jedného mesiaca. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Pani Peter, nech sa páči, máte slovo. Jako uzupełnienie, tak moje jako członka komisji. Ďakujem pekne. Chcela by som, nežiadala som o slovo, ale môžem sa k tomu vyjadriť, nežiadala som o slovo. Ak nechcete, samozrejme, nemusíte sa vyjadrovať. Ja sa iba zdalo, že ste boli medzi členmi, ktorí sa zúčastnili, ale chcete sa vyjadriť? Zwróciłam tylko uwagę, że... Mm, ano. Potrzebujemy možno trochu dovysvetliť e, situáciu zo strany komisie, pretože tie informácie, ktoré sme dostali zo strany asociácií priamo v teréne, neboli presne teda v súlade s tým, čo hovorila vláda alebo predstaviteľa regionálnej vlády, ale bolo tu viacero bodov, ktoré som si zasnažila, zasnačila ktoré budú musieť byť ešte dovysvetlené, takže hneď ako budeme mať tento dokument pripravený zo strany predsedy delegácie, tak budeme môcť o tom hovoriť s komisiou a budeme sa môcť pýtať konkrétne otázky, pretože musíme zistiť, že čo sa vlastne priamo v teréne deje. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne, pán Valero. Ďakujem pekne, budem hovoriť po švedsky. Takže prosím, nasadte si sluchadla, ak nerozumiete po švedsky, ako pani predsednička. Ja na začiatku chcem tiež poďakovať e, kolegom bola to veľmi dobrá misia a tak ako povedal predseda, alebo teda šéf delegácie, venovali sme sa vecným, vecným otázkam e, pokiaľ išlo rokovania, tak sa teda predkladateľmi, ako aj s orgánmi, e, ako, aby sme sa dozvedeli, ako vec vyzerá. Takže presne ako povedal šéf delegácie, e, je v tom veľa politiky, ale aj veľa e, právnych aspektov a ja som sa preto snažila trošku viac angažovať v tých právnych aspektoch a myslím, že napríklad keď sme sa stretli s zástupcami orgánov, hovorili sme o E, teda v nejakom ďalšom e, pokračovaní s touto smernicou o vode a nepozeráme sa ale na to, čo je v tej smernici, ale samozrejme chceme to ešte vylepšiť, musíme e, sa zamerať aj na rozdelenie vody v krajine, pretože v tom, ten rozdiel od toho predchádzajúceho systému. No a mm, ja som teda trošku zašla do toho hlbšie pozerala som sa aj na posúdenie, e, teda strategické do, posúdenie dopadov na životné prostredie, ktoré sa zrealizovalo pre tento projekt, tak ako e, sa e, tu uvádzalo, možno to nebolo nevyhnutne potrebné, ale predsa len sa to urobilo a nebolo to povinné, ale to neznamená, že sa to nemalo urobiť. No a ja som si to teda prečítala, aj keď sa mi to nepodarilo prečítať všetko, ale vidím, že v tomto posúdení sa tiež uvádza, že je tu teda ten problém ak sa musia miešať tieto dve legislatívy, tieto, e, pre tie oparu, op, odporúčania, ktoré potom orgány vydávajú. No a teraz si myslím, že najmä pokiaľ ide o Tacho, tam sa teda už v 70. rokoch odjedlo veľa vody, takže e, ten plán tu sa týka len toho mála vody, ktorá tam ešte ostala, pretože tá ostatná voda už je vlastne nejako odvedená a e, je to také rôzne rozdelenie, pokiaľ ide o množstva vody, ale potom tu máme aj tú situáciu, že e, e teda je tam voda, ktorá sa dá e, teda odviesť zo severného Španielska na, na juh a problém je, že je tu neudržateľný neutržateľnú situáciu so zavlažovaním v polnohospodárstve, pretože sú e, oblasti bohaté na vodu a potom sú takmer vysušené oblasti a tam e, sú na juhu Španielska, teda tiež sa majú obrábať tieto oblasti, no ale e, potom je tam voda, ktorá má ísť na napríklad golfové hryská, na e, cestovný ruch a tak ďalej. A to sa urobilo už možno v 70. rokoch a vtedy si možno nemyslíš, že to bude mať také veľké dôsledky, ale teraz sa ukazuje, že tá voda je nepostačujúca a je to, že sú tam obrovské zmeny, e, ktoré sa dotkli veľmi teda tejto oblasti Tacho. No a vy keď sa urobila táto strategická dopadová štúdia, e, tak sa ukázalo, že teda treba tam uvoľniť e, vodu, aby sa vyriešili problémy so za, za, zasobovaním vody na juhu Španielska. Treba jednoducho to vyriešiť, jednoducho nestačí to na všetko, tá voda, ktorá tam je. No a to je to, čo sa dá povedať na, na Tacho. A pokiaľ ide o uh, Ebru, aj tam je veľa znečistenia vo vode. Takže naozaj je tu veľa práce, môžeme sa na to pozrieť aj z právneho pohľadu, čo je správne, čo, kde sú chyby. Čo sa týka rieky Ebru, je to troška iná situácia, pretože tam nebola voda e, ešte odvedená, ale teraz, keď tá voda neprichádza z Tachov, e, ak nie je dostatok, tak vlastne z juhu Španielska chcú, aby dostali teda e, vodu z e, toho euro, takže to tiež nie je udržateľná e, situácia dlhodobo pre španielské polnohospodárstvo, takže ja tu mám viacero takýchto stanovisk názorov. Ja si ešte dočítam do konca poriadne túto environmentálnu dopadovú štúdiu, aby sme sa potom mohli podrobnejšie o tom porozprávať, ale myslím si, že sú tu teda aj Eh, otázky možno súvisiace so zdrojmi EÚ, s prostriedkami EÚ, ktoré eh, na to nejdú, ale na tá dopadová štúdia, ktorá sa môže eh, financovať z európskych prostriedkov, to je tiež niečo, čo by sme mohli zvoliť. Ďakujem. Smyťa. Ďakujem pekne. Eleonora, chcete sa vyjadriť? Áno, ďakujem. V skutočnosti súhlasím s tým, čo povedal kolegyňa Valero ja chcem pripomenúť, že vo všeobecnosti téma riadenia alebo spravovania vodných zdrojov v Európe, hlavne v Španielsku, je veľmi dôležitá a treba tomu prisúdiť veľkú pozornosť. Preto pokračujeme v našej práci, aby sme zlepšovali cez rôzne legislatívne úpravy e, túto oblasť, e, dohľad, dohľad nad vodnými zdrojmi. A preto aj aplikovanie týchto úprav v praxi môže vyriešiť viaceré vážne problémy. Takže musíme byť naozaj veľmi ostrežití, aby tam, kde sú problémy, boli odstránené efektívne, aby boli ošetrené správne, hlavne tam, kde je to spojené aj s politickými otázkami, ale aj takisto aj s ekonomickými otázkami potrebujeme zabezpečiť a to, aby neboli prijaté také riešenia, ktoré by uprednostnili zisk jedných istých subjektov, na druhej strane dohľad nad nedostatkom vodných zdrojov je veľmi dôležitý. Sú to veľké výzvy, pred ktorými stojí Európa, ako aj celý svet, ktoré sú úzko prepojené aj s klimatickými zmenami. Musíme takisto nestrácať zo zreteľa aj to, že biodiverzita je veľmi dôležitá pre mňa, pre všetkých, pretože toto všetko prispieva tiež tomu záverečnom stavu, hodnoteniu. Paradoxne myslieť si, že vytvoríme také zóny, ako sú Natura 2000 a tým ochránime tieto oblasti, to nie je jediné riešenie, ako chrániť vodné zdroje. Môže to dokonca ohroziť biodiverzitu, takže chceme to pripomenúť. Cieľa, ktoré si Európa stanovila, veľmi ťažko budeme môcť dosiahnuť v tejto oblasti. Veľmi ďaleko sme aspoň odtiaľ, pokiaľ ide o tie ciele, ktoré sme si stanovili pre obdobie rokov 2030-2050 a myslím, že toto sa objaví aj v tej záverečnej správe, ktorú bude našim prístupom. Ďakujem. Eh, Mr. Ďakujem pekne, pán López. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Poprvé, Chcem poďakovať eh, vedúcemu delegácie, ktorým eh, sme boli súčasťou tejto delegácie v oblasti Ebra, pretože tak ako to už eh, vysvetlil, našim cieľom bolo navštíviť tak povodie rieky Ebro ako aj Tacho, kontrolovať hydrologický plán, ktorý sa týka hlavne Ebra. Boli tam rôzne protesty, demonstrácie, ktoré spomenul ktoré sme pozorovali veľmi pozorne, ktoré boli pod lupou tak eh, vlád autonómnych spoločenstiev, ako aj národnej vlády. Je isté, že toto všetko bolo, malo politické konotácie za tým, ale musíme sa zamyslieť hlavne nad tým, ako využijeme naše vodné zdroje. To je to najdôležitejšie. A hlavne, ako splníme rámcovú smernicu, ktorá zavezuje vlády, aby predložili hydrologický plán pre povedie jednotlivých riek. Problémy, na ktoré sme narazili, ktoré sme ozrejmili, tie už poznáme. Hydrologický plán povodia, o ktorom hovoríme, rieky Ebro, bol predložený avšak e, e, súčasnou vládou, avšak e, súčasná vláda nie je tá istá, ktorá bola vtedy, keď tento plán bol predložený. Ide o vec, ktorá sa týka celého sveta, avšak v tomto prípade to má ešte aj relevantnú konotáciu. Je isté, že celé územie, ktoré sa týka štyroch autonómnych spoločenstiev, ktorých zasahuje pobodie rieky Ebro, ktorý sa týka samotný hydrologický plán, sú toho súčasťou, je to veľmi komplexné a je to jasné zamietnutie hydrologického plánu zo strany niektorých sektorov. V nedelu, keď sme boli v Španielsku, eh, sme boli svetkom veľkej demonstrácie v Katalánsku. Vieme, že toto je téma číslo 1. Niektorí niektoré pripomienky, niektoré komentáre by som chcel ešte k tomu pridať, pokiaľ ide o túto návštevu a takisto aj moje osobné stanovisko. Máme tu otázku, ktorá je z technického hľadiska veľmi vážna. Ako zabezpečíme štyri druhy využitia pre povode týchto riek mám, pretože máme využitie pre priemysel, pre poľnohospodárstvo, pre ekológiu a takisto aj pre životné prostredie. Toto je ústredná otázka, Delta Ebro, ktorá je využívaná na ekologické využívanie, spôsobuje teraz veľký problém. Je to e, veľmi vážny problém, pretože ak rýchlo nepríde, rieka, e, nepríde voda do, sa nedostane voda do tohto povodia, tak e, to môže spôsobiť veľký problém. To môže mať veľké dopady na ekológiu, socioekonomickú oblasť. Ak tieto plány, ak nebudú správne ošetrené, tak môžu fyzicky zničiť toto územie. A toto je to, o čo by sme sa mali poznažiť, zabezpečiť, ochrániť to, aby ostatné tri druhy využitia vodných zdrojov nie trpeli kvôli tomu. Je pravda, že toto je tá najslabšia časť, najslabší článok a preto treba pozorne na to hľadiť a zamyslieť sa nad reakciou, čo robiť. Mister... Ďakujem pekne, pán Urtasov. Sí, gracias. Un poco siguiendo la línea. Ďakujem pekne. Uh, ja budem pokračovať v tých uh, pripomienkach, ktoré tu predložil kolega López. Ja by som chcel najprv poďakovať uh, pánovi Čakimu za zorganizovanie tejto informačnej cesty. Myslím, že to bolo vynikajúce. Bola to naozaj veľmi zaujímavá návšteva Eh, ja som bol eh, v tej prvej časti prítomný, eh, pokiaľ ide o návštevu povedia rieky Ebro. Chcem už za to poďakovať, získali sme mnohé informácie, ktoré nakoniec sme v podstate hľadali, ktoré sme potrebovali, ktoré nám vysvetľovali jednotlivé zúčastnené strany. Takže myslím si, že cieľ našej cesty bol splnený. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme teraz predložili tie závery, ktoré sme vypracovali Máme tu, mali sme mnohé otázky, ktoré boli položené zo strany eh, jednotlivých prítomných aktérov eh, na, eh, na, v tejto oblasti. Myslím, že je to veľmi dôležité, že sme sa zúčastňovali mnohých diskusí, mnohých dialogov v povodí rieka Ebro s podnikateľskými subjektami, Um, zastupcami priemyslu, cestovného ruchu a takisto poľnohospodárstva a ďalších oblastí a všetky tie rizika, ktoré nám predložili a na ktoré nás upozornili, je boli veľmi dôležité, bolo veľmi dôležité, aby sme si to uvedomili. Keď hovoríme o EBRE, tak to nie je len otázka vodných zdrojov, ale ide aj o spôsob života, ktorý je ohrozený. Toto je veľmi dôležité, aby Európsky parlament uh, urobil mm, alebo vypracoval nejakú reakciu, vyslal signál. Eh, máme tu jednotlivé čísla, ktoré eh, hovoria o tom, koľko Európska únia eh, do ochrany jednotlivých druhov fauny a flóry investovala, ako toto všetko môže byť ohrozené, ak to bude pokračovať takto, ak tento hydrologický plán, ktorý je predložený, bude naštartovaný a implementovaný. Ako parlament by sme sa mali zamyslieť nad tým, či to bude mať zmysel o 20 rokov, do čoho Európska únia investuje, pretože ide o milióny eur pre túto oblasť po vode rieky e, Ebro. E, mali by sme sa nad tým zamyslieť, e, pretože môžeme byť svetkami mnohých strát. A takisto si treba uvedomiť všetky tie technické kritéria, ktoré musíme implementovať. Určite to bude pracovná skupina, ktorá sa tomu bude venovať. Dúfame, že príde k revidovaniu všetkých týchto lídí, ktoré budeme môcť zhodnotiť, všetky tie zúčastnené strany nám povedali eh, všetky tie informácie, ktoré nám poskytli, eh, ktoré sa týkajú dopadov na hektár pôdy. Toto sú všetko dôležité údaje. Myslím si, že v tejto správe môžeme toto všetko zapracovať, hlavne kvôli tomu, že eh, vzhľadom na toto si treba uvedomiť, že za tým je veľká a dôležitá politická otázka, hlavne v Katalánsku. Je dosť široký konsenzus v tom, že tento plán bude zamietnutý Videli sme to eh, aj na mnohých eh, demonstráciách, to, čo spomenul kolega López v nedelu, ktorého sme boli svetkom, ale eh, aj Ďalej si treba uvedoviť aj takú právnu otázku, že treba analyzovať a zamyslieť sa nad tým, či vôbec smernica tým pádom je rešpektovaná alebo nie. A myslím si, že my ako výbor by sme mali toto analyzovať a zamyslieť sa nad tým, aké odporúčanie predložíme vyšleme. Ďakujem ešte raz pánovi Čakimu za vynikajúcu prácu. Nebola to ľahká úloha, ale chceme mu ešte raz poďakovať, pretože ten cieľ, ktorý sme stanovili, sme dosiahli. Thank you very much. And now... Ďakujem veľmi pekne. Teraz Rosa de Flor, nech sa páči, máte slovo. Gracias. Yo me sumo, por supuesto, a, a la buen trabajo que hizo nuestro presidente. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa pripájam k tomu, čo podal López, pokiaľ ide o dobrú prácu odvedenú zo strany pána Čaky, bolo to všetko v poriadku. Nebola som vlastne e, veľmi za to, aby sme... Nebola som veľmi za túto cestu, ale vlastne predstavitelia, predstavitelia regionálnej vlády, ako sme videli, boli sme požiadaní prostredníctvom listu, aby sme ich navštívili. My sme hovorili o téme od začiatku, že to vlastne spadá do bola pôsobnosti regionálnej vlády, ale potom, keď sme prišli, tak e, bolo povedané, že sme prišli na základe tej platformy, na základe tej platformy, ktorá sa uchádza o nezávislosť Katalónska, tak ako to bolo prostredkované. Ja som sa samozrejme e, sťažovala, ale ten, ktorý vlastne viedol tú skupinu, pokiaľ ide o nezávislosť Katalónska, ktorý je dobrým priateľom, toho pána, ktorý sa na tomto zasadnutí nedokázal zúčastniť. Takže moji kolegovia ma požiadali, aby som prišla. Potom mu bolo povedané, že nemá prísť, ale on prišiel. Takže to je iba všetko príklad toho, ako môžu byť politizované takéto služobné cesty. Tá delegácia nezmenila stanovisko pána Urtasuna, samozrejme majú nárok povedať to, čo chcú, ale jednoducho už pred delegáciou samotnou treba jasne povedať, že aký cieľ je tej delegácie. Ja jednoducho si nechcem, nechcem sa vyjadriť, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o technické zistenie, ale treba si uvedomiť, že ministerstvo nám dalo konkrétne informácie, investovali nás, e, informovali nás o investíciách, ktoré vraj nie sú ohrozené a informovali nás takisto o dialogu s komisiou, informovali nás, že druhý plán je veľké zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcim plánom, ale keď EPP sa dostala k moci a v roku 2012, tak vlastne tie plány z toho, tie plány z toho prvého plánu neboli realizované tak, ako sa s tým počítalo potom bol prijatý druhý plán na to, aby jednoducho sa táto, tento región dostal na rovnakú úroveň so zvyšnými regiónmi Európy. lebo si uvedome, že tieto plány sú vždy koncipované na obdobie 6 rokov. Španielská vláda potom v januári prijala tieto plány na to, aby jednoducho to bolo zosúladené s pokrokom v Európe. Dostali sme takisto informáciu z generálneho riaditeľstva komisie, že je tu konti- že tu prebieha zlepšenie tejto situácie. A ja by som chcela požiadať o jednu vec, aby táto správa jednoducho sa netýkala iba toho, čo vlastne žiadajú legitímne platformy, ale jednoducho treba zohľadniť aj to, čo povedal, povedala vláda Španielska. Jednoducho treba vždy si vypočuť obe strany. Treba si vypočuť aj to, čo povedala komisia pokiaľ ide o ten plán vodohospodárstva v týchto dvoch oblastiach. To jednoducho neprešlo cez, na úrovni vlády iba tak, bolo to predsa 18 mesiacov v rámci tohto procesu schvalované a získalo to takisto aj podporu jednotlivých auton- väčšiny autonómnych regiónov a Možno niektoré časti nie sú tak, ako by sme to boli očakávali. 5 regiónov súhlasí, 4, 4 regióny nesúhlasia, ale treba zvorazniť, že 5 regiónov teda súhlasia. Takisto tu máme aj uh, súhlas štátnej rady. Boli tu správy, ktoré si vyžiadala španielská rada, všetky boli pozitívne, takisto tu boli aj patričné právne prostriedky, 20 e, prešetrovaní vlastne pozitívnym spôsobom dopadlo, ministerstvo súhlasilo Takže chcem povedať, že tieto informácie takisto musia byť obsiahnuté v tej správe. Tí, čo majú kompetenciu v rukách, môžu rozhodnúť, ale nestačí, aby sme si vypočuli iba jednu verziu, že si treba vypočuť obe verzie. A chcela by som požiadať, aby jednoducho obe verzie boli zahrnuté v tej správe komisie. Nede tu o nás o petičný výbor, ale komisia musí zistiť, či jednoducho sa plnia smernice, alebo nie, ja sa tu nechcem tváriť ako sudkynia. Ďakujem veľmi pekne. A posledný rečník na zozname je pán Gambus a týmto končím zoznam rečníkov prihlásených, potom už máme ešte iba jeden bod. Ďakujem pekne, budem veľmi stručný, už veľa vecí bolo povedaných. Ja som sa na tej delegácii nezúčastnil, každých 4-5 týždňov vlastne idem do delty rieky Ebro, nielen kvôli tým otázkam, ktoré tu riešime, ale mám v podstate stály kontakt s tými ľuďmi, ktorí žijú v tejto oblasti a chcel by som sa v tomto zmysle aj poďakovať. Chcem vás uistiť, že tá delegácia bola veľmi prospešná. Tá delegácia bola veľmi prospešná a skutočne poslúži veci. Nechcem teraz opakovať tie argumenty, ktoré tu prednesli moji kolegovia Ernesto alebo pán López, ale chcel by som spomenúť iba jednu vec, ktorú spomenul aj vedúci delegácia, to je podľa môjho názoru ten dôležitý bod, že Európska komisia bude vo svojej práci pokračovať aj naďalej, urobí evaluačný proces, pokiaľ ide o vodohospodárske plány. Je tu plán z roku 2013, tomu v marci roku 2015 bola napísaná kritická správa, kritická správa ohľadne toho, že ako by mali byť zadefinované ekologické vodné toky. Potom, čo predložila španielská vláda nový plán, uvádzalo sa, že tieto vodné toky budú tak, ako boli vlastne aj pôvodne naplánované, ale jednoducho človek si to musí konkrétne prečítať. Pre nás je to dosť taký alarmujúci signál. Chcem zopakovať, že podľa nášho názoru je veľmi dôležité, aby táto správa petičného výboru bola doplnkovou správou, aby pomohla komisie vypracovať svoju vlastnú správu, aby sa v nej odzrkadlili jednotlivé hodnotenia expertov, pretože to je vlastne to, čo očakávajú ľudia, ktorí žijú v tejto oblasti. Neočakávajú iba to, že smernica o vodohospodárstve budú dodržiavané. Neočakávajú iba to. Oni očakávajú aj to, že ak tieto smernice budú dodržiavané, ak by sa teda dodržiavali, tak by jednoducho aj tie plány mali vyzerať iným, inak a to je z mojej strany všetko. Ďakujem veľmi pekne. Týmto sme e, dospeli. Ku koncu tohto bodu ďakujem pekne, Pál, za to, že si sa s nami podielil o túto ťažkú delegáciu, že si ju odviedol a veľmi pekne ďakujeme za to, že si nám takto pomohol. Takže ďakujem pekne aj Karoli zo sekretariátu za to, že zvládla tú ťažkú úlohu a pripravila všetku administratívnu prácu pred samotnou návštevou aj počas tej návštevy. A teraz máte pred sebou úlohu, Karol, aby ste ešte urobili aj návrh správy, ktoré budeme prezentovať a to dúfam, že koncom apríla. Všetci sa na tú správu veľmi tešíme. Takže týmto končíme tento bod a mohli by sme prejsť k ďalšiemu bodu, ktorý sa týka ďalšej zisťovacej misie do Londýna 5. a 6. novembra roku 2015. Ja som predsedala tejto, misi- tejto zisťovacej misii a petície, ktoré sme získali, to je vlastne ten základ, ktorý nás príjme k tomu, aby sme túto návštevu zisťovaciu zorganizovali a boli tu viaceré prípady, ktoré sa vlastne týkajú toho, že viacero detí sa dostalo do uh, verejnej starostlivosti, ale bez súhlasu biologických rodičov. Viacerí predkladatelia petícií boli pozvaní pre touto návštevou, teda prišli sem do výboru, bolo to ešte vo februári roku 2015, to bolo veľmi dávno pred samotnou návštevou a Európska komisia, ako aj britské úrady e, reagovali na túto našu návštevu. Väčšinou sa podľa ich informácií vždy konalo v najlepšom záujme dieťaťa, avšak treba takisto uviesť, že takýto adopčný, e, adopčný príkaz nemôže byť e, nemôže mať reverzný efekt a to môže mať vždy aj negatívny dopad na situáciu rodičov a detí. Zdá sa, že v poslednej dobe máme narastajúci počet detí, a tých sa to všetkým rodičov, ktorí nie sú Spojeného kráľovstva, všetkým ide o rodiny z východnej Európy, Slovensko, Lotyšsko, Bulharsko, spomeniem teda iba niektoré príklady. A vlastne tento cezhraničný aspekt robí z petičného výboru kompetentný výbor preskúmať takýto druh petícií. Takže aby sme sa dozvedeli viac o tejto situácii, bola vypracovaná aj správa, ktorá bola teda požiadaná zo strany politického oddelenia a bolo to prezentované tu v výbore zo strany doktora Fenton Glynn z Cambridge a to sa udialo v júli minulého roku. A ako som už uviedla, táto zisťovacia misia bola teda od štvrtku do obeda až po piatok večer 6. Takýmto spôsobom sa malo zabezpečiť člen petičného výboru lepší náhľad do situácie za účasti aj predstaviteľov zúčastnených strán. Myslím, že sa všetci zhodneme, že to bola veľmi prospešná delegácia. Boli sme tam šiesti, šiesti poslanci, ktorí vycestovali do Londýna a stretli sme sa s veľkým počtom predstaviteľov zúčastnených strán, s expertami, ktorí otvorene sa podelili o svoje skúsenosti a stanoviska. Počas tejto návštevy sme stretli aj so sociálnymi pracovníkmi, žurnalistami, predstaviteľmi viacerých organizácií ktorí poskytujú praktickú ako aj právnu pomoc rodičom v týchto súdnych sporoch. Stretli sme sa aj s predstaviteľmi policajných zložiek, stretli sme sa aj so, so sírom James Mambim, stretli sme sa s predstaviteľmi bulharských a lotišských diplomatických zastupiteľstiev v Spojenom kráľovstve a takisto aj s právnikmi, ktorí špecializujú na rodinné práva. Stretli sme sa takisto aj s dvomi poslancami, ktorí robia kampaň v prospech práv rodín. Čo teda vieme na 100% je, že Spojené kráľovstvo je jedinečné v Európe, pokiaľ ide o umožnenie umožnenie rozbitia rodinných vzťahov bez súhlasu rodičov. Je to veľmi nezvyčajný postup a takisto aj využívanie tohto prostriedku, pokiaľ, čo do čas, častosti, to je zaražajúce. Takisto aj miera domácich, e, domácich adopcií v iných členských štátoch je väčšina na nízkej úrovni a vždy sú tu právne mm, prekážky bez e, rodičovského súhlasu a veľmi málo kedy sa uplatní takýto postup. Takže všetky tieto stretnutia, ktoré sme mali, boli veľmi zaujímavé. Veľmi veľa sme sa dozvedeli o právnom systéme, o postupoch sociálnych služieb a takisto aj o postupoch v týchto prípadoch. Vypracovali sme správu, ktorá obsahuje takú deskriptívnu časť, popisnú časť ohľadne návštevy a takisto jednu časť, ktorá sa týka odporúčení, pokiaľ ide o tieto veľmi citlivé záležitosti. Táto zisťovacia návšteva a správa z nej boli vypracované na základe všetkých pripomienok, ktoré sme dostali zo strany kolegov, ktorí tam boli zúčastnení na tej delegácii v Londýne a tie odporúčania sú otvorené pre pozmenujúce návrhy zo strany všetkých poslancov. Takže chcela by som zdôrazniť, ako môžeme postupovať. Sme lehotá pre podkladanie pozmeňujúcich návrhov, pokiaľ ide o tie odporúčania, e, je 3. marca. Čo sa týka tej časti odporúčaní tej správy, prosím vás, berte do úvahy, že iba odporúčania môžu byť pozmenené. Nejde, nemôžete predložiť pozmenujúce návrhy tej deskriptívnej časti ohľadne toho, že kde sme išli, koho sme stretli, pretože to vypracovala Claire, ktorá reprezentovala sekretariát a takisto tam bola Virpi, riaditeľka úradu. Takže budeme hlasovať v apríli k tejto téme na výbore a pravdepodobne bude sa to konať 8, hlasovanie sa bude konať 8, 19. apríla. Teraz dostane slovo komisia, ešte stále máme pár minút. Zdá sa nakoniec, že sme to všetko stihli. Dúfam, že aj vy budete stručný, takže Sina van de Bogat alebo Jana Stedinska sa môže vyjadriť, nech sa páči. Jana, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Prečítali sme si so zájmom vašu správu, e, pretože to teda trošku osvetľuje problematiku a takisto e, sa tým zaoberáme v komisii. Myslím si, že je to veľmi citlivá vec a vysvetlili sme, že vzhľadom na to, že naša právomoc je obmedzená, je to pre nás dobrá príležitosť vytvoriť, eh, nadviazať kontakty s britskými orgánmi, aby sme sa teda pozreli na to, ako oni chcú zlepšiť svoju politiku. Týka sa to podstatnej veci, čiže nemôžeme to nejako priamo eh, regulovať, ale podporujeme takúto výmenu, ako ste aj my vymali, mali, aby sme poukázali na to, že primárnou, eh, primárnym záujmom sú práva dieťaťa. To treba zohľadniť, keď sa robia akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa dieťaťa. Takisto vydáme odporúčania, tak ako boli navrhnuté a prezentované vo vašej správe. Momentálne nemyslím, že máme niečo, čo by sme chceli dodať. Máte tam odkaz na nariadenie Brusel 2a, takže pri tejto príležitosti chcem povedať, že o pár týždňov práca na mm, novele nariadenia bude završená a dúfam, že aspoň niektoré zlepšenia, ktoré komisia navrhla, budú mať dobrý dopad na túto vec. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A sú tu ešte dvaja statoční kolegovia prítomní. A, traja. No ale vy ste sa nepožiada, neprihlásali o slovo, takže pán Martin, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ja nie som Brit, na to chcem upozorniť hneď v prvom rade. Zatiaľ nie. Áno, máte pravdu. Ak by to mohlo umožniť Veľkej Británii, aby zostala súčasťou Európskej únie, tak sa e, veľmi rád stanem Britom, inak iba Škotom. Ja by som chcel teraz citovať eh, veľmi dôležitú osobu, ktorú sme stretli, Sir Ra Jamesa Bambiho. Myslím si, že veľmi dobre rezumoval tú situáciu vo Veľkej Británii. Čo potrebuje, to je vlastne diplomáciu a la eh, eh, minimálne teda tú diplomáciu, ak si môžem, umožni, ak si môžem dovoliť, chcel by som také odporúčanie komisie dať možno, že aj našemu výboru PETY, aby sme trošku viacej šírili osvetu medzi členskými štátmi, 27 ďalšími členskými štátmi, pretože častokrát sú to práve rodiny, ktoré sú vydané britskému súdnictvu. Hovoria to práve, že to súcovia robia zákon, pretože majú veľký manevrovací priestor. Citujem Sira Jamesa Membyho e, teda tá súdna mašinéria, či už britská alebo iná, ale hlavne v Británii, potrebuje, aby jej bolo aby bola podporená a aby, eh, jej bol, aby spolupracovala s eh, veľvyslanectvami jednotlivých členských štátov. Ak by som mal jedno odporúčanie, ktoré by som mal urobiť, bolo by to nasledovné. Každý členský štát cez svoju ambasádu by mal eh, čo najpozornejšie sledovať tieto záležitosti, hlavne keď ide o citlivé veci. Eleonora? Eleonora? realtà molto... Áno, v skutočnosti len veľmi stručne chcem tomu niečo povedať. Myslím si, že v tom v návrhu správy eh, sme zakomponovali viaceré body, ktoré eh, sme chceli prehlbiť do, a prehlbili sme do hĺbky počas návšteva, pán kolega Martin to spomenul. Malo by to byť implementované nie len takým spôsobom, že sa bude informovať ale eh, aj takým spôsobom, aby zastupcovia veľvyslanectva jednotlivých eh, členských štátov boli prítomní pri eh, súdnych rozhodnutiach a potom dáme všetky tie otázky, ktoré sú spojené s prevenciou, podporou rodiny, čiže akékoľvek opatrenie, ktoré by mohlo pomôcť týmto problematikám, ktoré môžu vyvstať pri takýchto dramatických okolnostiach, aby aspoň boli prítomní zastupcovia veľvyslanectiev, tak môžeme pomôcť. Thank you. Ďakujem pekne, teším sa na to, Eleonora. A Jude. Ďakujem pekne. Myslím, že správa je vynikajúca a zohľadňuje e, veľmi užitočnú návštevu tá návšteva bola veľmi vyvážená vo všetkých eh, kľúčových aspektoch. Bola vysvetlená situácia, to je zohľadené v správe, takže naozaj ďakujem sekretariátu. Myslím, že je to naozaj dobrá odvedená práca. No a preto odporúčania, ktoré zohľadňujú tie veci, ktoré sme my hovorili počas návštevy. Myslím, že všetky sa dotýkajú tých e, najdôležitejších vecí. Len jednu vec by som chcela vyjasniť. To sa týka možno takých vašich poznámok na úvod, Cecilia. Sice, že Spojené kráľovstvo je jediný členský štát, ktorý to má. Pričom e, výskum, ktorý sme urobili ako výbor, ukazuje, že väčšina členských štátov má adopcie bez súhlasu, len uh, frekvencia, ako sa v, to v Spojenom kráľstve používa, to je jedinečné. A je dôležité, aby sme toto e, odkomunikovali, pretože potom je to otázka týchto odporúčaní, ktoré urobil James Mumby o e, zmene e, napríklad kultúry v tých, na tých rodinných súdoch, alebo aby sa tam do toho zapojili tie lokálne služby, aby sa do toho zapojili konzuláty relevantných členských štátov. Či to je tá zmena kultúry, za ktorú sa musíme zasadiť, ale mali by sme vychádzať z toho, že to, čo urobila Claire Dean, že to bola veľmi dobrá, mm, no, dobre zmapovaná situácia momentálne v Európe. Poukázalo to na to, kde sú e, problémy a tie odporúčania sú naozaj užitočné, aby sme to posunuli vpred. No a ak by som mala vyznúť jednu z vecí, e, ktorá pre mňa bola naozaj e, výrazná, že, tá, že ten tlak na sociálnych pracovníkov ktorý oni cítia v dôsledku znižených zdrojov a rozpočtových škrtov a zároveň um, stoja pod hrozbou trestov, právnych sankcií, stíhania, ak im niečo unikne. Tento tlak intenzifikácie práce a právnych sankcií na druhej strane, myslím, že to je skutočne nebezpečné z dlhodobého hľadiska, ak sa to potom kombinuje s tou agendou vlády, ktorá bola vlastne oznámená, keď sme boli v Londýne, aby teda boli vyššie počty adopcií. A vidíte, e, e, ktorým smerom sa to jasne uberá v Británii. A tie odporúčania e, sú takými obozretnými výzvami, takže uvidíme, čo sa stane potom, čo príjmeme túto správu, ako sa opäť skontaktujeme s tými ľuďmi, ktorými, s ktorými sme sa stretli v Londýne aby sme teda videli, že čo do toho on, môžu oni mm, vlastne vniesť. To je to z mojej perspektívy. Ďakujem pekne. Ďakujem, Jude. A mám tiež informáciu, že doktor Fenton Fentenglin dá čo skoro aktualizovanú správu, to bude tiež veľmi užitočné pre nás všetkých. No a samozrejme, Spojené kráľovstvo je jedinečné v mnohých ohľadoch, v týchto dňoch obzvlášť v Európe. Samozrejme, tie e, adopcie bez súhlasu sú aj v iných členských štátoch, ale teda e, tá frekvencia je trošku alarmujúca, že sa prerušujú rodinné putá bez súhlasu a to je škodlivé pre rodičov aj pre deti. A aj pre rozšírenú rodinu, samozrejme, pre širšiu rodinu. Čiže je to citlivá téma a chcem vám všetkým poďakovať, všetkým kolegom, že ste sa zúčastnili e, na diskusii pred návštevou, počas návštevy a po návšteve. A veľké uznanie naozaj vynikajúcej práci nášho sekretariátu, najmä e, šéfke odboru a Claire. Odvedli ste vynikajúcu prácu pri zostávaní tej správy a poskytli ste všetky informácie ktoré sme si mohli žiadať, takže bola to veľmi efektívna, krátka návšteva. No ak takéto misie budeme robiť v budúcnosti, tak všetci budeme e, sa veľmi radi toho zúčastňovať a myslím, že aj počet poslancov, ktorí sa budú chcieť e, zúčastniť, sa zvýši, ak sa sústredíme len na obmedzené obdobie, bolo by to naozaj o mnoho lepšie Takže dúfajme, že takto to bude v nadchádzajúcich dňoch. A teraz vám chcem všetkým poďakovať. Naozaj máme za sebou dlhý deň a zaslúžite si veľmi dobrú večeru všetci. Takže prajem vám pekný večer.